Oh, uh, Dobré ráno vám prajem. Ako vždy, tá prvá vec je prijať agend, eh, program, ktorý bol v pondelok upravený a rozdaný. Ak nemáte pripomienky, tak ju považujem, tak považujem program za prijatý bez zmien. Ďalej vám musí informovať, o inštitucionálnych rokovaniach, o medziinstitucionálnych rokovaniach. Poprvé o ETS. Piatý neformálny e, e, dialog fáza 4. Tri inštitúcie hovorili o tých kľúčových e, e, premených Zaoberali sme sa na ustanovenia, ktoré sa týkali posilnenia ETS, ochrany, ochranou pred únikom uhlíka a fondmi. Mali sme široké diskusie o celom balíkovom riešení, preskúmali sme možnosti kompromisných textov a napriek konštruktívnemu dialogu a úsiliu oboch zákonodarcov a komisie, aby sme sa dostatočne priblížili a dosiahli dohodu, e, rokovania sa zasekli v otázke zahrnutia normy e, emisného výkonu plnenia po druhé ETS a letecka, letectvo. To bol posle, druhý a, se, a posledný dialog v tomto balíku a dohodli sme sa na viacerých zásadných otázkach, ako je súčasná derogácia pre osobitné e lety, ktorá sa rozšíri do e, konca decembra 2023. 28b článok sa tiež revidoval, tam sa uviedla časová línia a detaily revízie. 15 e, kvót a ich obchodovanie sa bude tiež revidovať a cieľom je dosiahnuť e, zmenu v tomto ďalej ochranná doložka o integrite ETS bola schválená s malou zmenou ustanovenia e, rady na túto vec, takže sme sa dohodli na vyhlásení a ICAO bude konať v úplnej transparentnosti a bude informovať o výsledkoch a pokroku, ktorý sa dosiahol. A nakoniec výber delegovaných a vykonávacích aktov sa prenechal na fázu 4 ETS v nasledujúcom dialogu, pretože bude to súčasťou celkovej revízie ETS. Toľko k medziinstitucionálnym rokovaniam. Niekoľko oznámení, vlastne len jedno. Po na základe rozhodnutia pléna a e, nariadenie o zdieľaní úsilia sa vráti do EBA v súhľade s pravidlo 69F. Rokovanci tým bude, bude mu ja predsedať, pán de Brandy tam bude spravodajca a tieňoví spravodajci tam budú. Všetci ste dostali elektronicky podklady a máme tlmočenie e, podľa rozpisu. Takže môžeme prejsť k prvému bodu a to sú námietky nášho programu. To sú námietky k návrhu vykonávacieho aktu, ktorý obnovuje schvalovanie aktívnej látky glyfosát. Máme namietateľov. Teraz by som to vysvetlila, o čo ide. A dám hneď slovo potom aj spolu spravodajcom mi a tí e, uvedú problematiku. Pavel Poc, dneska budem hovoriť po česky, keby ste si prosím dali sluchatka prvom rade sa chcem poďakovať kolegom pani Konečnej, Ajkautovi, Pedičiny a Rísovej my sme spolu podali námietku e, proti návrhu uznesenia, tak ako ho uviedla pani predsednička. Ide o vykonávacie nariadenie komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady z 11.07.2009 schváluje účinná látka glyfosát. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu, pretože sme bojovali so šibeničným termínom a verím, že Európska komisia to nerobila úmyselne. Európska komisia teraz navrhla reartorizovať glyfosát na ďalších 10 rokov a 20. E, júla bol návrh podaný, ale nezískala pre neho požadovanú kvalifikovanú väčšinu. Ani sa niečomu diviť, komisia už tiež neúspela na reautorizáciu na kratšiu dobu 9 rokov a napriek tomu, že sa snaží tvrdiť, že závery EFSA a teraz ECHA hovoria o obnovení e, licencie, tak e, to neodráža realitu posledných dvoch rokov. E, Výborek Európskej agentúry pre chemické látky v rámci svojho medzeného mandátu prehlásil, že glyfosát nemá karcinogénne účinky, tak sa potvrdzuje to, na čo už poukazovali výsledky mnohých vedeckých konferencií, ktoré sa tu v parlamenty organizovali. Najvážnejšie zistenie je, že v rámci sporu prebiehajúco v USA na základe žaloby podanej osobami, ktoré v dôsledku expozície glyfosátom trvia lymfomom, Hitchkenovým lymfonom, sú to otajné, spoločnosti, spo, e, tajné dokumenty spoločnosti Monsanto, ktorá vlastní a vyrába herbicid Roundup, ktorý využíva túto látku. Táto korešpondencia spochybňuje verohodnosť niektoré, vierohodnosť niektorých výskumov financovaných Monsanto a Európsky úrad pre bezpečnosť a Európska agentúra pre chemické látky sa o ne opierali pri posudzovaní bezpečnosti tejto látky. V prvom rade, rade má vedecký význam to, aby vedecké práce a údaje, ktoré máme, boli transparentné, aby tie výstupy boli transparentné a verejne dostupné. Okrem toho je to čerstvé obvinenie z plagiátorstva, ako aj to, že komisia ignoruje 1,3 miliónov ľudí z Európskej únie, ktorí požadujú základ glyfosátu Európsky parlament na rozdiel od druhých tento hlas počuje. Chcel by som ešte spomenúť niekoľko aktuálnych vedeckých záverov. Sú tu štúdie z roku 2016, ktoré hovoria o rozšírenom vzniku kožného melanómu pri ľuďoch, ktorí sú vystavení herbicidu glyfosát a niektorým fungicidom, najmä ak sa potom táto osoba dostane pod slnečné žiarenie pri výkone povolania. Potom je tu analýza z roku 2016, kde sa hovorí o vzťahu o expozícii, expozícii glyfosátu a zvýšené e, riziko LHC, Vrecanie NHL, to je non-Hodgkinov lymfom, ako aj mnohočet, mnohopočetný myom a leukemia. Ďalšie varovné zistenie je to, že komerčné výsledky výrobky, ktoré majú dikampa 24D a glyfosát, menia citlivosť na antibiotika u celého radu patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov. Tento problém, že glyfosát je antibiotikum a že sa podáva všade v naš, malých dávkach v našom životnom prostredí a môže prispievať k vzniku antibiotickej rezistencie, je aspekt, ktorým sa komisia nezaoberala. Podobne varujúce zistenie je, že glyfosát a jeho aminobrotí kyselina, hampa a ďalšie ich kyseliny a nečistoty vyvolávajú úplne jasne poškodenie ľudských erytrocitov, Takže som presvedčený, že komisia prekračuje svoje právomoci, keď v svojom rozhodnutí nezohľadnila ďalšie legitimné faktory ani zásadu predbežnej opatrnosti. V znení nariadenia Európska spoločná 1107-2009 je jasne uvedené, že ustanovenie tohto nariadenia vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti s cieľom zaistiť, že účinné látky pri prípravkoch vázaných na trh nemajú neprieznivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat a na životné prostredie. Tiež som presvedčený, že parlament má povinnosť opakovane namietať, pokiaľ jeho požiadavky nie sú dostatočne zohľadnené. A to sa znovu stalo. Už v uznesení z roku 2016 požadujeme okamžitý zákaz amatérskeho používania glyfosátu, zákaz používania blízkosti verejných parkov a ihriska na ďalších verejných priestranstvách a to nie len obmedzenie použitia, ako navrhuje komisia, my požadujeme úplný zákaz, požadujeme okamžitý zákaz požívania glyfosátu tam, kde možno uplatniť zásady integrovanej ochrany rastlín. Je to logická požiadavka, ale komisia ho nezohľadnila. Potom požadujeme postupné utlmovanie používania tejto látky do troch rokov tak ako v roku 2016 predkladáme aj návrhy riešenia a možný kompromis. Požadujeme prechodné opatrenia, odborné poradenstvo pre polnospodárov, ktorí by mali prejsť na šetrnejšie alternatívy v najbližších rokoch, nezávislé preskúmanie glyfosátov s dôrazom na slovo nezávisle. To sa zatiaľ nestalo, akékoľvek preskúmanie Európskou chemickou agentúrou nebolo nezávislé, pretože používalo znovu tie isté práce financované odvetvím priemyslom, ktoré má z glikofosfátu e, zisky. Takže viacej zdrojov pre EFSA a ECHA by mohli lepšie vykonávať svoju prácu. My potrebujeme prácu týchto agentúr, aby sme mohli riadne vykonávať svoj mandát. Neočakávam samozrejme, že všetci poslanci zo všetkých členských krajín budú hlasovať za námietku. Viem, že niektoré členské štáty nielenže podporujú schválenie glyfosátu na ďalších 10 rokov, ale dokonca požadujú, aby nenabodlo platnosť obmedzenie použitia ako herbici, čo inak znamená, že napríklad, lutujem, Veľká Británia požaduje, aby sa schválilo použitie glyfosátu pred, e, pred žatvou a to je prax, ktorú Európsky parlament e, odmietol v predchádzajúcom uznesení a Európska komisia zohľadnila túto požiadavku. Takže v súčasnom uznesení sa o tom nehovorí, ale je otázka, či sladom na to, ako sa chovajú niektoré členské štáty, tento bod, keď prejde táto námietka cez plénum, či ne, nezdôrazní. Neočakám, že by komisia uznala, že naša námietka je oprávnená, ale mám na záver jednu otázku. Uh, Môže sa zástupcia DG Sante vyjadriť k informácii, ktorú máme zo zasadnutia z že výrobci glyfosátu v prípade negatívneho výsledku sa hodlajú s komisiou súdiť? A druhá podotázka je, je to dôvod, prečo komisia navrhla reautorizáciu glyfosátu na ďalších 10 rokov? Ak áno, tak by to znamenalo, že autorizácia chemických látok v EÚ nie je riadená komisiou, ale ich výrobcami. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že podporíte našu námietku. Ďakujem. Trvalo to 7 až 8 minút a pritom máme obmedzený časový priestor. Táto téma je doplnenie našeho dnešného programu a musíme aj hlasovať, takže vás chcem naozaj požiadať, nechcem vás obmedzovať, ale neopakujte prosím argumenty a snažte sa dodať to, čo je nové a buďte struční. Máme tu aj záujemcov eh, o slovo, takže nemáme nekonečnú studnicu času. Tak teraz prosím pani Konečná. Ďakujem. Milí kolegovia, to, čo sa deje posledné roky na komisii v oblasti autorizácie glykosátu, to je nehorázne. Ak by som povedala, že som znechutená, tak Uh, nie som ďaleko od pravdy. Znechutená som bola pred porokom, ale teraz som unavená. Proces okolo glykosátu je deja vu, kde občianské iniciatívy, akademická sféra, Európsky parlament neustále poukazuje na dokazateľné fakty škodlivosti a komisia stále toto všetko ignoruje a trvá na obnove autorizácie za každú cenu bez ohľadu na dôkazy a informácie, ktoré sa objavujú. Takto, nám, takto máme jeden škandál za druhým o Monsante a jeho pre, dokázaného priameho ovplyvňovania vedeckých štúdí glyfosátu. Máme uniknutú komunikáciu, ktorá ukazuje, že sa neštítila takových, takých postupov, ako je písanie vlastných štúdí, ktoré vydáva za nezávislé. Okrem toho, už viac ako 17 rokov je podozrenie na túto spoločnosť, že ich vlajkový produkt je rakovinotvorný a maskuje to, aby sa na to neprišlo. A Európska komisia pozná všetky tieto okolnosti a stále trvá na, napriek tomu trvá na obtvoreň, obnovenie autorizácie o ďalších 10 rokov. Proces realizácie glyfosátu zo strany komisie sa vymkol akejkoľvek demokratickej kontrole. Neskore podávanie vykonávacieho aktu znamená, že my ako poslanci a kontrolný orgán sme mali mimoriadne krát krátku dobu na predloženie namietky. Tento postup Európskej komisie vedie k úvahe, že predloženie návrhu parlamentu len niekoľko dní predtým, než bude konečné rozhodnutie o udelenie o udelení povolenia je e, robené preto, aby sa zabránilo demokratickému dohľadu, aby komisia mohla schváliť tento návrh bez protestov, na ktorý, ktoré dostáva od nás. Návrh komisie je nepriateľný, lebo vychádza z chybných vedeckých údajov, ktoré potvrdzujú Monsanto Papers a prispôsobí sa záujmom priemyselného odvetvia. Preto to znovu zostáva na nás na Európskom parlamente. Komisia v poslednej doby, dobe ignoruje občianske iniciatívy EÚ, e ale musí počúvať hlasy viac ako miliónov občanov, milióna občanov, ktorí podpísali Európsku iniciatívu a požiadali o zákaz predaja glyfosátu z obavy o zdravie. Pred pár mesiacmi sme vyzývali Európsku komisiu, aby, okolo, aby situáciu okolo Monsanto Papers vyšetrila, ani to neurobila a tento konkrétny návrh Európskej komisie len potvrdzuje, že komisia nemá záujem o pravdu. Verím, že my ako Európsky parlament dokážeme, že nám pravda nie je lahostajná. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Ďakujem. Chcem len doplniť týmto argumentom, ktoré tu zazneli. Myslím si, že najdôležitejšie je to, je tu samozrejme veľká oblasť, veľká diskusia vo vedeckých kruhoch o karcinogenosti, ale rozhodujúce je, že vieme, že glykosát naozaj zabíja e, životné prostredie a život v ňom. Glyfosát je patentovaný ako antibiotikum. To nie je len tak za nič pre nič a to je veľmi dôležité. To je známe, to aj v práci EFSA, v práci ECHA aj ECHA prichádza k záveru, že glykozát je toxický pre akvatický život na dlhé obdobie, takže ja viem, že veľmi často sa debata vedie len okolo toho, či je karcinogénny alebo nie, ale my môžeme povedať, že je tu veľa pochybností okolo tejto veci a to by už malo spustiť e, preventívny E, nástroj. Keď si pozriete vplyv na zvieratá a život vo vode, tak tam sú výsledky jasné, viditeľné. O tom tu máme hovoriť. A potom na adresu tých, čo hovoria, že nie sú alternatívy pre farmárov. Môžeme vám ukázať správu zo včerajška, ktorá hovorí, že všetky alternatívy existujú, ale je pravda, že potrebujú čas na to, aby sa prispôsobili. A preto v tomto uznesení aj hovoríme, že chceme, to dokončiť tak, že sa formálne nemôže používať už po tomto roku, ale potom hovoríme, že potrebujeme trojročné utlmovacie obdobie, aby farmári, ktorí si zvyknutí ho používať, mohli pomaly ustupovať od použitia Takže vieme, že sú alternatívy a dávame im čas. V tomto uznesení máme návrh, ktorý je oveľa zmysluplnejší než to, čo navrhuje komisia ako predĺženie o 10 rokov. A na záver, pani predsednička, a to je k prostupu komisie. A ja sa chcem spýtať, prečo parlament nedostal okamžite návrh komisie a nehovorte mi, že sa môžete pozrieť na webovú stránku. My vieme, že rada to dostala a my sme to súčasne nedostali. Nebolo to poslané nám v tom istom čase. A to je niečo, čo by mala komisia vysvetliť, pretože potom máme takéto krátke lehoty a nás to znervozňuje a určite aj vás ako predsedničku. Ďakujem veľmi pekne, pán Eichhout. A teraz pán Pedičiny. Ďakujem, pani predsednička. V duchu toho, čo povedal pán Ekaut, i keď sa dáva autorizácia, oprávnenie alebo predlženie na glyfosát, tak my budeme vždy proti. Potom sa tu hovorí o prechodnom období, ktoré nám to umožní. Musí to byť krátke obdobie a za ten nemôžeme ísť nielen pre, z tých dôvodov, o ktorých hovorili už kolegovia predo mnou, ale celá táto téma ukazuje slabotu európskych inštitúcií vizaví veľkých nadnárodných spoločností a preventívna zásada sa týmto tiež e, pochybnila aj na úrovni medzinárodných rokovaní. Ukázalo sa, že nemáme dobré kontrolné systémy, potrebujeme väčšiu transparentnosť a mať istotu, že sa používajú vedecké dôkazy a že tieto kontrolné orgány sú naozaj nezávislé. Ja som z regiónu, kde sa pestuje mnoho obilnín a, a glikosát má ošetriť e, úrodu pred zberom a v, v iných častiach sveta sa používa na tvrdú, tvrdú pšenicu, čím sa znižuje jej cena ale v zásade to e, ničí trh, pretože ostatní už nie sú e, konkurencieschopní a mnohé firmy na juhu Európy pestujú tvrdú pšenicu na výrobu cestovín a na vývoz a nedokážu už e, konkurovať, sú zahnaní do kúta a berú všetko, čo za to dostanú a ľudia jedia toľko cestovín ako v minulosti ale teraz musíme začať dováza, dovážať tvrdú pšenicu z Kanady, tak to je nepriateľné. Čiže toto celé má aj ekonomickú stránku ktorú, a treba to celé zastaviť. A teraz prosím pani Rís. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručná a nebudem opakovať to, čo povedali predchádzajúci rečníci. Ja som spolupredkladateľka, samozrejme podporujem tieto argumenty. Glyfosát vyvolal ďalšie rezolúcie zo strany parlamentu, zo strany komisie. Mali sme tu spoločné vypočutie, ktoré tu bolo so spolu, spolu s výborom Agri. Viac ako 3 hodiny sme si vypočuli argumenty agentúr. Nič sme sa tam nedozvedeli. Vypočuli sme si ich argumenty a zároveň si protirečili. Protirečili si v argumentoch EFSA a ďalšia. A ako som už povedala, vidíme, že po týždni sme sa nedostali nikam. A teraz očakávame, vidíme, že politika už musí prijať rozhodnutie, aké informácie sú dobre 25. Výbor expertov sa rozhodne, akým spôsobom sa rozhodneme. Ešte sa to môže odročiť, ale v každom prípade to bude rozhodnuté pred koncom roka. Očakávame rozhodnutia aj zo strany parlamentu ohľadne tejto, tohto uznesenia, kde navrhujeme schodné riešenie. Práve to povedal kolega Eichhout, do akej miery je vážne, aby sme sa rozhodnúť, musíme jednoducho žiadať phasing out, ukončenie používania tejto látky. A to, čo navrhuje komisia, tých 10 rokov, to je jednoducho neuveriteľné a nemožné. Takže čo to tu navrhujeme? Pretože niekto nám povie, že nemôžeme e, rozhodovať my. Jednoducho, my musíme sa k tomu takisto vyjadriť. Ak sa pozrieme na bod 1 našeho uznesenia, tak vidíme, tam je princíp prevencie. To je dosť radikálne. Takisto navrhujeme ten phasing out, to ukončenie. Pán Eichhout to vysvetlil. O tri roky viac, aby jednoducho priemyselný sektor mohol sa obrátiť na tie alternatívy, ktoré sú už pripravené, ktoré sú možno drahé, ale sú možné, aby poľnohospodárom pomohli. Vidíme, že sa snažíme riešiť. Mali sme tu veľké množstvo e-mailov zo strany poľnohospodárov, ktorí nám píšu, že ako nás chcete poslať s motikami na role. Takže my navrhujeme tento phasing out trojročný a s týmto vlastne počítame v tejto chvíli. Áno, už sa dostávam ku koncu. Toto vlastne navrhujú vlády, ktoré sa vyjadrili, to je Francúzsko a Taliansko, dúfam, že sa pridajú aj ďalšie. A ešte kľúčový bod, je to bod číslo 7 nášho usnesenia. Je veľmi dôležité, aby sme európskym agentúram dali prostriedky a zdroje, už som to povedala, dostatočné na to, aby sa urobili skutočne nezávislé štúdie. To je absolútne kľúčové. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ako tieňová spravodajkyňa sa hlási pani Delaje za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Nebudem predlžovať tie diskusie. Máme tu viaceré veci, ktoré sú veľmi zaujímavé v rámci tohto vyjadrenia. Pred 18 mesiacmi sme už o tomto hlasovali, avšak je tu jedna téma, ktorá ma veľmi zaujíma, pokiaľ ide o túto výhradu. Ide tu o skutočnosť, že chceme e, zaslať signál členským štátom. Už sme to však urobili pred 18 mesiacmi, ale napriek tomu je tu predsa sú tu dve možnosti, obnova alebo stiahnutie. A ja si myslím, budeme sa musieť e, rozhodnúť. E, phasing out trojročný nemá zmysel, pretože buď to predlžíme, alebo to stiahneme a zakážeme. Takže ja si myslím, že tu je ešte dosť e, potenciálu na to, aby sme vypracovali spoločné stanovisko za našu politi- medzi našimi politickými skupinami ohľadne tejto otázky. Ja si myslím rovnako ako aj vy, že glyfosát nie je dobrý ako taký. Všetky výrobky, ktoré používame v alebo doma, pokiaľ ide o čistenie, nie sú výrobkami, ktoré sú zdravé a to, čo povedala pani Rís, v každom prípade máme na prostriedky na to, aby sme si zabezpečili absolútnu nezávislosť voči takýmto veľkým podnikom, ktoré dodávajú informácie pre naše agentúry, pretože my ako politici musíme mať nezávislé informácie a na tomto sa dúfam zhodneme. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Görling, nech sa páči za EKR. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť nezabrať veľa času. Pozrieme sa na to, čo tu robíme. Opätovne sme sa stretli vo výbore, kde hovoríme o otázke, ktorá by mala byť rozhodnutá z vedeckého uhla pohľadu a zdá sa, že sa to prehadzuje ako taká emocionálna záležitosť zľava napravo. My máme zodpovednosť postupovať vyvážene a opätovne tí poslanci, ktorí sa tu vyjadrili, opakujú argumenty, ktoré nie sú opodstatnené. Nedajú sa jednoducho vyargumentovať, sú to iba stanoviska. Ja mám veľké obavy ohľadne e, zamietnutie zo strany výboru, pokiaľ ide o branie do úvahy vedeckých výskumov, pokiaľ ide o túto tému. Ten návrh na uznesenie obvinuje e, komisiu, že prekročila svoje implementačné právomoci a nikto nehovorí o tom, o čom by sme mali hovoriť. Ja nevidím žiadne dôkazy o tom, že by sa to dialo. Ak tento prevenčný princíp nehovorí, že nemusíme nič robiť, ale že zoberieme do úvahy dopady našich krokov a že jednoducho urobíme proporčne vyvážené riešenia. To je vlastne aj to, čo my robíme. Ja si nemyslím, že je férové alebo rozumné, aby sme povedali, že komisia nerevidovala všetky disponibilné údaje. A pre mňa je úplne jasné a zrejme, keď sme mali to vypočutie minulý týždeň, že sa tomu tak stalo, je to jednoducho veľmi dobrý príklad, ako je možné, že dvaja ľudia počúvajú to isté v jednej miestnosti a majú úplne iné interpretácie, ale vlastne politici musia filtrovať a v tomto prípade je úplne neférové a nerozumné povedať, že EFSA a EK sa nepozerali na dôkazné materiály. Ja si myslím, že áno, aj nám uviedli, prečo oni odporúčajú, aby sa obnovilo to predlženie na 10 rokov. Takže pokiaľ ide o ten návrh, tam sa uvádza napríklad v článku 4, že to nie je v súlade s udržateľným využívaním, so, smernice, so smernice o udržateľnom využívaní, všeobecné princípy, pokiaľ ide napríklad o e, pokiaľ ide o túto tému, vidíme, že viacerí ľudia jednoducho nečítali tieto návrhy, pretože by sa inak takýmto spôsobom nevyjadrovali. Máme tu uznesenie zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o predlženie až 7 rokov. Nič sa nezmenilo, odkedy sa to urobilo. Zdá sa, že niektorí poslanci teraz by to chceli skrátiť na 3 roky a phasing out by mal o 3 roky skončiť. Nič sa nezmenilo od nášho posledného uznesenia, ktoré sme prijali pred nedávnom. Takže zdá sa, že jednoducho z parlamentu robíte, vysmievate sa parlamentu alebo zosmiešňujete parlament. A jednoducho som bola prekvapená, že ja teraz mám alebo komisia má teraz reagovať, pretože očividne ako keby ignorovali želania európskych občanov, keď milión keď vyše milión ľudí, s ktorými ja pracujem, čo je zhruba 0,3 všetkých občanov, nežiadajú takúto zmenu. Ak by sme urobili takúto zmenu, tak by to jednoducho malo veľký konkrétny dopad na našu schopnosť vyrábať potraviny. Prepáčte, ja som prvá osoba, ktorá hovorí o tejto stránke tohto uznesenia. E, mali ste tu pol hodinu, kde ste hovorili o protiargumenty. Ja som prvá, ktorá hovorí niečo opačného uhla pohľadu. Predsa len vás poprosím, obmedzte sa. Prepačte, mám 3 minúty, pán Poc mal 7, iba vám to hovorím. Áno, snažím sa obmedziť to, ale ešte mám pár vecí, ktoré by som chcela povedať. Chcela by som podporiť v tomto uznesení ten apel, pokiaľ ide na neutrálne štúdie, aby sa realizovali, pokým budú v súlade s postupmi overenými v laboratóriách a s medzinárodnými štandardami a protokolmi. Takisto súhlasím, aby sme zabezpečovali dostatočné testy, pokiaľ ide o rezidua týchto prípravkov, e, Samozrejme, treba sa na to pozrieť, treba sa pozrieť na účinnosť týchto prostriedkov a samozrejme, treba posilniť naše testy ale tá myšlienka, ktorá sa tu predkladá zo strany tých, ktorí podporujú túto oznesenie, že to je jednoducho veľká obava glyfosát. Áno, snažia sa to vytvoriť, tieto obavy, to je pravda. Ja si nemyslím, že článok 10, aby sme navrhli členským štátom, aby konečne zapustili do toho phasing outu v polnospodárskom sektore, aby sa e, uviedli nejaké bezpečnejšie alternatívy. Ja si myslím jednoducho, to nie je v súľade so súčasnou e, polnospodárskou politikou. Inými slovami, predkladá sa to ako politické vyjadrenie, a to už opakovane, a musíme stráviť toľko času v našom výbore a prepáčte, ak to zaberá váš čas. Vy ste predložili to uznesenie, takže máte teraz povinnosť, aby sa vyjadrili aj tí, ktorí sa vyjadrujú proti tomuto uzneseniu. Takže na záver by som povedal, že sú tu niektoré aspekty, ktoré nemôžem podporiť, ale predsa len som za to, aby sme predlžili používanie glyfosátu a dúfam, že členské štáty urobia takéto rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci, pretože tu máme dlhý zoznam. Ako prvý sa prihlásil pán Lízer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, takže sa pokúsim eh, ponúknuť riešenie. Angelika na to už poukázala my ako EPP dnes vlastne toto uznesenie nepodporíme a preto, že zastávame názor, že Európsky parlament musí postupovať koherentne. My sme minulý rok napríklad prijali uznesenie veľkou väčšinou a tam sa vtedy hovorilo o 7 rokoch a ak sa niečo zmenilo v poslednom roku a pol, tak je to skôr stanovisko EKI, ktoré sme doteraz nemali a kde sa vlastne to riziko glyfosátu hodnotí skôr na takej nižšej úrovni, ale predsa len musíme vnímať aj politickú realitu a keď tých 1,3 milióna občanov Európskej únii nereprezentujú väčšinu celkovej populácie v EÚ, vidíme, aj to, vidíme to vlastne aj v diskusii a myslíme si, že potrebujeme nejaké riešenie z hľadiska, ale tie tri roky kde by sa takto stanovil jasný phasing out, aby sme to takto prijali, to by jednoducho nezodpovedalo tomu, čo Európsky parlament sám prijal. A ja si myslím, že by sme teraz mali mať dostatočnú sílu na to, aby sme sa držali tých našich pozícií a stanovísk, pretože na rozdiel napríklad Rady ministrov a členských štátov, my máme stanovisko k tomu, to znamená nie 10 rokov, a už uplynulo rok a pol, už teda už nie 7 rokov, to znamená, môžeme sa dohodnúť na 5 rokoch a týmto súhlasím s pánom Pocom. E, my sme za to, aby e, sa sprísnili pravidla, nemôže sa používať glyfosát tiež. pre žatvo, to je absolútne absurdné, aby sme takýmto spôsobom zahubili rastliny, aby sme mohli zvýšiť e, výnos zo žatvy, to treba zakázať. A ja by som sa tešil, aby sme na tomto základe, teda na základe toho, že sme vytvorili pred rokom a pol, aby sme budúci útorok v Štrasburgu znovu našli široký koncenzus a žiadam aj komisiu alebo výbor, aby to skutočne, teda komisiu žiadame, aby to počúvala, aby skutočne brala do úvahy tie výhrady Európskeho parlamentu a aby netrvala na tých desiatich rokoch, kde sú tie malé obmedzenia, si myslím, že takýmto spôsobom sa pohneme dopredu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Šaldemóze. Ďakujem pekne, budem veľmi stručná. Ďakujem veľmi pekne. Komisia konečne začúva počúvať tie obavy tých, ktorí sa vyjadrujú. Je tu už nejaký problém s tlmočením, či nie? E, treba povedať, aby komisia konečne začala počúvať to, čo my hovoríme v týchto našich výhradách. My sme sa už k tomuto vyjadrili, tak ako to povedal pán Líze, postupujeme veľmi férovo, hovoríme o phasing out už celé roky a v tom návrhu komisie komisia nezobrala do úvahy v podstate nič z toho, čo sme uviedli a som veľmi znepokojená z toho, že glyfozát sa využíva na to, aby sa urýchlilo zrenie e, obilní pred žatvou. Ja si myslím, že to je znepokojujúce a mali by sme sa snažiť oveľa viac a dúfam, že bude mať lepší výsledok a že nás komisia bude počúvať. Ďakujem pekne. Kolegyňa Meissner, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som spomenula dve veci Jedna vec je, myslím, že je to dôležité, ako to povedala pani Görling, že musíme sa držať vedeckých výsledkov. Všetky štúdie, ktoré zaplatilo Monsanto, sú pre nás momentálne podozrivé, ale takisto je tu veľa štúdií, z ktorých vychádzala nielen EFS, ale aj v Nemecku napríklad Spolkový úrad pre skúmanie rizika. Máme, mali sme zelenú ministerku, takže je to určitá garancia záruka, takže to si môžeme vypočuť. To je jedna vec tá e, rakovinotvornosť, tu sa hovorí, že pri uh, múdrom používaní tohto prípa- prípravku nie je tu veľké riziko, ale ja si myslím, že pokiaľ napríklad ide o tých, ktorí bývajú blízko mori, mori, tak tam je to horšie a bolo by dobré, aby sme práve v týchto oblastiach z dlhodobého hľadiska používali nejaké alternatívy. Ja som sa prihlásila, pretože by som chcela povedať niečo, čo zabudáme. Nie je to iba polnospodárstvo. Môžem povedať, že ktoré polnospodárstvo je lepšie. Tento sportu máme, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Hovoríme tu aj o parkoch, ale predovšetkým tu napríklad ide aj o e, železnicu. Železnica napríklad používa takisto glyfosát na, na to, aby očistila kolajnice. Vy viete, že napríklad francúzska železnica používa alternatívny e, prípravok, ktorý je oveľa toxickejší, ak sa nesprávne používa. Ja si myslím, že to je nesprávne. že napríklad v Hanoveri, odkiaľ ja pochádzam, v tom regióne, tak tam náš zelený minister životného prostredia zakázal napríklad glyfosát. Pri železniciach to znamená, že sme tam vtedy mali ohrozili bezpečnosť železnice. Ja si myslím, že my všetci chceme, aby železnica bola aj naďalej propagovaná ako environmentálna alternatíva. Ja si myslím, že ako politička, ktorá som v kontakte s európskymi asociáciami pre e, trať železničnou, oni nám povedali, vy jednoducho nás ohrozujete tým, že chcete zrušiť glyfosát a potom nemôžeme my používať železnicu ako e, alternatívu. Takže oslovili ma železnice z môjho regiónu, ja si myslím, že to treba povedať, je to iba poľnohospodárstvo, ide tu napríklad aj o železnice a táto potrebuje takisto čas na to, aby našla iné prostriedky. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste to spomenuli. Teraz pani Grostet. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť veľmi stručná, veľa vecí tu už odznelo. Máme ťažkosti vytvoriť si mienku, pretože počúvame oba názory, obe strany a vidíme, že po takýchto zasadnutiach ešte sme viac domotaní. Takže tie vyjadrenia, ktoré sme tu počuli o možných rizikách, ale takisto treba povedať, že či už ide o malé a stredné podniky, či už ide o agentúry kanadské, americké, austrálske, nemecké, francúzske, EFSA, ECA, za každým tu vlastne máme rovnaké závery, ktoré sa vlastne líšia. Takže treba od toho sa trochu dištancovať. My žiadame neutrálne štúdie, ale existujú takéto nezávislé štúdie, pretože ja si myslím, že obe strany, z oboch strán tu môžu byť určité pochybnosti. Ja teda som nepredložila nejakú výhradu, ale rovnako ako Peter Líze, myslím si, že treba sa držať tých podmienok, na ktorých sme sa už dohodli na jar roku 2016. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj my. Pani Heisenkamp. Ďakujem. Európsky parlament znovu má možnosť vyhovieť volaniu hlasu 1,3 milióna občanov za za zákaz glyfosátu. A komisia chce presne to opačné. Chce zachovať výrobok za každú cenu na trhu. Komisia nepočúva občanov a nepočúva ani parlament. Komisia počúva najmä výrobcu tohto jedu Monsanto. A niektorí kolegovia už povedali, že za posledný rok a pol sa tu nič nezmenilo od, na to, aby sme prijali novú, nové uznesenie. To nie je pravda. Minulý týždeň sme mali vypočutie k Monsanto Papers a každý deň sa niečo mení. Teraz vieme, že Monsanto bere, sa neštíti robiť nič, aby udržal úto, e, výrobok na trhu a že sám pripravuje štúdie a je úplne nepochopiteľné, že Európska komisia ho stále počúva. Je to nebezpečné pre ľudí, pre zvieratá, zničí to našu prírodu, životné prostredie a preto to musí zmiznúť z trhu. A podľa mňa sú tie tri roky naozaj veľmi dobré obdobie, aby členské štáty, polnospodári e, a ostatní sa dokázali prispôsobiť. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Nebudem už opakovať to, čo zaznelo doteraz. Akurát E, bolo tu povedané, že Európsky parlament rozhodne, ale to nie je pravda. Európsky parlament o ničom nerozhoduje. Iba pripravujeme stanovisko k téme, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá zaujíma 1,3 milióna európskych občanov. A to je problém z hľadiska toho, ako funguje európska demokracia. Toto sú veľmi dôležité otázky. Otázky zdravia. E, otázky toho, ako fungujú Eh, alebo ako sú prepojené povedzme, európske inštitúcie a európsky lobbysti. Eh, to nakoniec na to dopláca aj európska demokracia. Myslím, že už je čas na to, aby Európsky parlament eh, sa prestal tak bať tejto priemyselnej lobby, pretože nakoniec jedného dňa všetci budeme zodpovední za to, čo sa môže stať jedným z najvážnejších problémov v oblasti zdravia v Európe. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí komisia. Vystupí riaditeľ ale pani riaditeľka Julika, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že môžem tu vystúpiť eh, k tejto téme, pričom zazneli tu aj dosť výrazné eh, názory a pripomienky dnes ráno. Čiže aby som eh, to zobral od začiatku v júli 2017. Komisia pripravila pre členské štáty návrh a chcem sa špecificky e, vyjadriť, že to je implementovací, vykonávací e, akt, ktorý implementuje legislatívu, ktorá bola schválená aj Európskym parlamentom, pokiaľ ide o obnovenie povolenia pre glyfosáty na obdobie 10 rokov. A o tomto návrhu sme diskutovali naposledy s členskými štátmi 5. oktobra a chcela by som vyjasniť, že v danej fáze nebol návrh e, poslaný rade a parlamentu v nejakých odlišných časoch. Išli sme podľa správneho postupu, uploadli sme to e, v daný čas a teda sprístupnili jednej aj druhej inštitúcii naraz. A je to súbor, e, ktorý je veľmi zaujímavý e, pre mnohých ľudí, takže sme e, pripravili aj web stránku, kde sme ich návrhy takisto uploadli a takisto celá táto diskusia tam prebiehala veľmi transparentne od začiatku. Tento návrh, pokiaľ ide obnovenie povolenia pre glyfosáty, vychádza z jasného záveru, E, aj Európskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť a tento záver e, bol zistený po tom, čo prešlo vedecké prešetrenie vecnej stránky tejto otázky na európskej úrovni a zohľadnili sa veľmi prísne kritéria pre schvalovanie v rámci EÚ, ktoré máme už v prípade legislatívy o pesticídoch. Takisto sme zohľadnili aj vyhodnotenie zo strany Európskej chemickej agentúry, pokiaľ ide o klasifikáciu to, aby sme riešili isté obavy, pokiaľ ide o možnú karcinogénnosť eh, danej látky. A tento krok je iný, než bol v roku 2016, kedy Európsky parlament takisto hlasoval o uznesení, pokiaľ ide o predlženie schválenia na 7 rokov, pretože vtedy, respektíve odvtedy sme mali k dispozícii, máme k dispozícii aj eh, rozhodnutie FC, že táto látka nemá byť považovaná za karcinogénu. A chcem zdôrazniť, že proces, ktorý sme absolvovali v rámci tohto e, obnovenia povolenia je plne v súlade s požiadavkami, pokiaľ je o poskytovanie dát, generovanie dát, vrátanie, generovanie dát zo strany žiadateľa, e, pokiaľ je o transparentnosť a vyhodnocovanie, tak ako to je uvedené v súčasnej európskej legislatíve, na ktorej sa dohodol parlament a rada. Zazneli tu hlasy v tom duchu, že Európska komisia nepočúva. Ja chcem povedať, že návrh e, obnovenia povolenia v prípade glyfosátov zohľadňuje aj iné legitímne faktory vrátane vášho uznesenia z roku 2016 apríla, kedy ste požiadali obnovenie povolenia na obdobie 7 rokov a takisto Európskej občianskej iniciatívy, ktorá bola 6. oktobra tohto roku predložená na komisii. A preto povolenie navrhuje obdobie e, ob, teda obnovenie toho povolenia e, na iba 10 rokov a nie na ten štandardný, na to štandardné obdobie 15 rokov, práve preto, aby tieto obavy tam boli odzrkadlené. E, zazneli tu nejaké vyhlásenia e, v tom návrhu uznesenia. Chcem zdôrazniť, že naozaj prebehla prebehlo, prebehlo preštudovanie všetkých disponibilných informácií a naozaj bolo zistené, že nie je žiaden dôvod, prečo by glyfosaty mali byť považované za karcinogénne látky. Toto bolo jednoznačné e, zistenie e, daného výboru Európskej chemickej agentúry, takisto aj Európskeho orgánu pre potravinovú bezpečnosť a podporili to aj odborníci z jednotlivých členských štátov. A takisto chcem doplniť, že diskusia, pokiaľ ide o vedecké fakty, pokiaľ je vedecké publikácie e, v takomto e, v takom, takomto, na takomto forme alebo na takomto fóre, pardon, ako máme tu dnes, to nemôže nahradiť, nahradiť reálnu vedeckú diskusiu, ktorá prebehla. E, a názory dvoch európskych agentúr, ktoré vy kontrolujete, povedali, že glyfosaty nemajú byť vnímané ako karcinogény a takéto názory majú mnohé ďalšie regulačné orgány aj v EU, aj mimo EÚ a hovoríme tu naozaj o e, orgánoch napríklad e, v Novom Zélande, na Novom Zélande, v Austrálii, v Kanade, v Japonsku, dokonca aj jeden z orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré, e, ktorý sa venuje práve tejto e, téme, téme pesticídov, e, sa takisto dopracoval k tomuto istému záveru. Čiže ten orgán VHO, e, ktorý má iný názor, je aj taký iný názor alebo iný orgán, ten je, dá sa povedať, osamotený v tejto pozícii. Takže aby som to uzavrela, otázka, či glyfosaty spôsobujú rakovinu e, u ľudí, to e, by sme mali vnímať ako otázku, ktorá je zodpovedaná uspokojeným spôsobom. Potom boli tu viaceré tvrdenia zo strany mimovládnych organizácií, aby diskreditovali vedecké vyhodnotenie, ktoré bolo vykonané v prípade glyfosátov v Európskej únii, najmä to vyhodnotenie, ktoré pripravili EKFSA. A komisia konzistentne takéto tvrdenia berie vážne. E, viaceré z nich nakoniec zazneli aj dnes tu. A my vždy sme požiadali obidve agentúry, aby prešetrili tieto tvrdenia, aby na ne zareagovali. A naozaj chcem zdôrazniť, že sme našu zodpovednosť v tejto otázke brali, alebo zobrali veľmi vážne. A ako e, uvidíte, boli tu vyhlásenia zo strany aj európskych agentúr, aj Nemeckého inštitútu pre hodnotenie rizika, aby vysvetlili transparentne, aké sú postupy európskych agentúr pre vyhodnocovanie rizika glyfosátov alebo teda látok vo všeobecnosti. A tá kritika, tie obvinenia, ktoré tu zazneli, boli riešené k transparentným spôsobom, boli zareagované transparentným spôsobom a tie závery európskych agentúr, ktoré sú nezávislé, naďalej platia v nezmenenej podobe. A na záver by som chcela povedať, že komisia si myslí, že tie návrhy, ktoré boli členským štátom navrhnuté, vychádzajú z kvalitných, kvalitných vedeckých poznatkov. E, Európske agentúry to takisto e, podporili a takisto aj odborníci z členských štátov a nie je žiaden dôvod, prečo by sme mali spochybňovať e, toto hodnotenie expertov, pokiaľ ide o glyfosáty. Chcem zdôrazniť, že keďže tieto procesy boli dodržané, tie správne procesy, ktoré nám vyplývajú z legislatívy, my konáme plne v súlade s našimi vykonávacími právomocami, pokiaľ takýto návrh implementujeme. Sú tu isté otázky, ktoré treba ktoré treba venovať, napríklad pokiaľ je o transparentnosť a myslíme si, že súčasný systém, tak ako ho navrhol alebo nastavil európsky kolegislátor, už splňa vysokú mieru transparentnosti, uverejňujú sa veľké objemy informácií o strany EFSA a tak ďalej. Ale chcem jasne povedať, že pokiaľ ide o transparentnosť, e, vývoj prebieha. Videli sme to aj v prípade napríklad agentúry EMA e, v oblasti liečiv a e, určitú túto otázku bude komisia naďalej prehodnocovať v rámci ďalších hodnotení v prípade napríklad potravinovej legislatívy alebo produktov na ochranu rastlín. A Pomaly by som e, to aj uzavrela tým, že poviem, že bola tu konkrétna jedna otázka, a to síce, či Európska komisia navrhuje 10 rokov na základe nejakých hrozieb zo strany firiem. Uistujem že takto nie je. Navrhujeme tento toto časové obdobie z tých dôvodov, ktoré som uviedla, teda vedecké poznatky, ktoré máme k dispozícii, ktoré sú jednoznačné a zohľadňujeme aj obavy Európskeho parlamentu a Európskej občianskej iniciatívy. Preto navrhujeme eh, tých 10 rokov a nie iné obdobie. Nebudem sa teraz eh, vyjadrovať k tým veľmi silným tvrdeniam, ktoré tu zazneli, ktoré útočia na náš európsky regulačný systém, európske agentúry, aj na komisiu. Myslím, že nie je žiaden dôvod, prečo by sme, e, alebo prečo by niekto mal byť znechutený e, pracou e, týchto orgánov, pretože tie plne dodržiavajú legislatívu a koncepty, ktoré sú v legislatíve dohodnuté. Takže na záver dúfam, že návrh uznesenia nezíska podporu. Neexistujú žiadne otázky, pokiaľ ide o to, že by komisia nejakým spôsobom nedodržala to obmedzenie, pokiaľ ide o jej právomoci a návrh uznesenia vo viacerých argumentoch má potenciál oslabovať e, dôveru v európsky systém a európske vedecké agentúry, ktoré veľmi dobre fungujú a v mnohých e, témach e, nám veľmi pomohli aj v minulosti tieto princípy ich nezávislosti a vedeckej odbornosti veľmi dobre fungujú a je tomu aj v tomto prípade takisto. Ďakujem pekne, hlasovať k tejto téme budeme neskôr v priebehu dnešného dňa. Ďalej musíme e, hovoriť o troch návrhoch uznesenia. Máme tu výhrady, pokiaľ ide o GMO, keďže tu máme isté obmedzenie, ja by som poprosila o jednu minútu. Prepačte, ešte vy sa chcete vyjadriť? Faktická poznámka? Prepašte, že vás prerušujem, pani presnička, ale to hlasovanie má byť v nejakom čase predsa. Všetci máme potom nejaké iné povinnosti, čiže e, poprosím, aby ste dodržali e, to načasovanie hlasovania, tak ako to bolo navrhnuté, inak to nevychádza. Problém je, že tieto výhrady, o tých sa má hlasovať, takže pokiaľ všetci budú súhlasiť, že budeme hlasovať o týchto výhradách bez rozpravy, môžeme. Ale to sa vás musím spýtať. Je pravda, že tá téma bola veľakrát spomenutá, prebratá, argumenty všetci veľmi dobre poznáme. Čiže rado sa spýtam, kto by bol za to, aby sme hlasovali, pokiaľ ide o výhrady ku GMO, bez toho, aby prebehla rozprava. Kto je za to? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prešiel, takže môžeme prejsť e, rovno k hlasovaniu a ďakujem vám veľmi pekne pani Grostel, že ste to takto šikovne navrhli a kolegovia, že ste to podporili. We Okay, so everyone has its uh, voting cards and... Uh... Dobre, takže všetci sú pripravení, majú svoje hlasovacie kartičky. Môžeme teda hlasovať. Prvé hlasovanie sa týka výhrad e, v oblasti glyfosátov. Čiže budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. And the vote is Closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. We vote on, uh, the objection. Teraz výhrady, pokiaľ ide o an objection um, for the authorization for povolenie e, v prípade produktov, ktoré obsahujú e, geneticky modifikovanú soju. Kto je za? Respektíve, prepačte, budeme hlasovať elektronicky. And the vote is closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej budeme hlasovať Let's try to keep the voice down. Um, we vote on the objection of... Výhrady, e, pokiaľ ide o povolenie produktov, ktoré používajú, používajú GMO v prípade Repsmond 882. E, Otváram hlasovanie. And the vote is... Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalšie výhrady povolenie v prípade produktov, ktoré obsahujú GMO a v prípade tentokrát e, kukurice 1507, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Now we move on uh, to vote on the um, report on... Ďalší návrh ochrana pracovníkov v súvislosti s rizikami týkajúcich sa vystaveniu karcinogénom alebo mutagénom v práci. Podmienovací hlas číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronické hlasovanie, konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Pani Melin, nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí hlasovali za e, túto tému a chcem akorát povedať, že už po druhý krát e, komisia nepripraví stanovisko e, v tejto veľmi dôležitej téme a chcem povedať, že si myslím, že karcinogény e, sme mohli orešiť, vyriešiť takým spôsobom, aby sme zabranili tej zdravotnej e, katastrofe, ktorá teraz hrozí e, v mnohých ďalších európskych krajinách. Chcel by som to prepojiť na tie glyfosaty, v ktorých prípade, prípade je to zatiaľ podozrenie. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej hlasujeme pokiaľ ide o tému mm, výhľadov a víziev pre sektor apikultúry v Európskej únii. Pani, eh, o, pani Dornano, ďakujem pekne. Chcem eh, eh, poprosiť o hlas, osobné hlasovanie v prípade štyroch pozmeňovacích návrhov k mojej správe. So for this request to be accepted, you need support of uh, one eh, Potrebujete podporu štyroch, eh, štvrtiny, štvrtiny eh, poslancov, to je 14 poslancov, kto podporuje túto požiadavku menovitého hlasovania, alebo prípadne to môžeme spraviť elektronicky, aby to bolo jednoznačné. Kto podporuje pani Dornano a jej požiadavku, jej návrh? The vote is uh, closed. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Takže môžeme e, pokračovať. Aha, nakoniec to bolo schválené. Bolo tam 18 poslancov. Prepačte, pomýlila som sa. Bola to e, dostatočná, dostatočný počet. Takže hlasovanie. One. Prvý pozmeňujúci návrh za. Proti. Držali sa prijaté. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 8. Za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 9. Za? Proti? Alde nezdvihlo ruky, takže znovu. 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. Bolo to naozaj, prepačte, také zmetočné. Desiatka. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 11 za. Proti? Zdržal sa? Preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 12 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 18 za, proti, zdržal sa prijaté. 19 za, proti, zdržal sa prijaté. 24 za, proti, zdržal sa prijaté. 25 za, proti, zdržal sa prijaté. 26 za, proti, zdržal sa Znovu prosím. 26 za, proti zdržal sa, prijaté. 36 za, proti zdržal sa, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A prechádzame 28, kde budeme elektronicky hlasovať, lebo sa tak žiadalo. Otváram hlasovanie 28. Končím hlasovanie. Prijaté. 37 za, proti za, proti, zdržal sa, prijaté. 38 za, proti, zdržal sa, prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, prijaté. 40, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 41 za, proti, zdržal sa, prijaté. 42 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržal sa, prijaté. 44 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Takže ešte raz, 44 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržal sa, prijaté. 46 za, proti, zdržal sa, preveríme si 46, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. 47 47 za, proti, zdržal sa, prijaté. 51, pardon. Chcete si preveriť 47? Dobre. Otváram hlasovanie. Ďakujem, končím, prijaté. Takže 52 za, proti, zdržal sa prijaté. 53 za, proti, zdržal sa, preveríme si 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 59 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 60 za, proti, zdržal sa, prijaté. 61 za, proti, zdržal sa, prijaté. 62 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. 64 za, proti, zdržal sa, Preveríme si 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 68 za, proti, zdržal sa, prijaté. 69 za, proti, zdržal sa, prijaté. Môžeme si to ešte preveriť. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 70 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 71 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 72 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 73 za. Proti. Zdržal sa? Zamietnuté. Môžeme preveriť. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 74 za, proti, zdržal sa prijaté 76 za, pardon, Prechádzam 75, 76 vypadla za, proti, zdržal sa. Preveríme, 75 preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 77 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 78 za. Proti zdržal sa, prijaté. 79 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržal sa, prijaté. 81 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržal sa, prijaté. 91. Prejdeme k 91. 91 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 92. Menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím. Prijaté. 93 za proti, zdržal sa, prijaté. 94 za, proti, zdržal sa, prijaté. 95 za, proti, zdržal sa, prijaté. 98 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Takže znovu 99 za, proti, zdržal sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 100 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 101 za. Proti zdržal sa prijaté, 102 za, proti, zdržal sa prijaté, 104 za, proti, zamietnuté, 105 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím. Dobre, takže prijaté. Takže prejdeme na 109 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 110 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 111 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Konečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať. Nie, tým sme skončili hlasovanie. To sú dobre správy. Ďakujem za spoluprácu. Okay. I would invite those interested in uh, our next topic. Môžeme prejsť ďalšej téme. Keby ste si prosím sadli a začneme debatu. Naša ďalšia téma je výmena názorov s komisiou o vývoji ICAO Corsia. Pozvali sme tu predstaviteľov komisie, aby s nami prebrala túto tému. Je tu pán Peter Vys, poradca riadi- generálneho riaditeľa DG Move, DG Pohyb. Takže máte slovo, pane, na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že vás môžem informovať o tom, ako prebiehajú práce e, na režime Korsia organizácie ICAO. To je systém, ktorý sa zaoberá kompenzáciou uhlíka a e, režimom redukcie v medzinárodnom letectve. V Mexico City sme mali minulý týždeň konferenciu o udržateľných palivách pre letecké odvetvie, pre letectvo. Korsia sa bude implementovať formou noriem a odporúčaných postupov ICAO. Vypracovanie Korsie prebieha, jej vývoj prebieha a neskončí skôr ako v júni 2018 a tieto SARPS a podporné informácie nadobnú účinnosť začiatkom roku 2019. Štáty sa môžu prihlásiť k dobrovoľnej účasti v Korsia do júna 2020 a každý rok potom až do povinnej fázy, ktorá začne v roku 2027. Od konca minulého septembra prišlo 72 štátov, čo je 87,7 medzinárodnej leteckej činnosti oznámilo svoj úmysel zúčastniť sa od samotného začiatku v režime Korsia, to znamená v roku 2021. Je to oveľa lepšie pokrytie, ako keby sme mali aké by sme mali v prípade postupného povinného zavedenia. To bol ten pôvodne uvažovaný systém. Európsky parlament e, podporil e, zastavenie hodín podporil predlženie zastavenia hodín a to sa veľmi ocenilo, pretože tu išlo o rozšírenie vylúčenia tretich krajín e, z letov v rámci EUETS. ETS. Takto sa nám umožnilo ďalej viesť diskusiu o Korsi v ICAO. Európa chcela už dávno, dávnejšie ostatné štáty, takýto mechanizmus, globálny mechanizmus e, trhu a Korsia má pomôcť zachovať e, e, integritu životného prostredia. Predstavuje najlepší spôsob na doplnenie ostatných opatrení, ktoré sa prijali v e, sektore občianského civilného letectva, tak aby sa znížili emisie. Keďže ide o odvetvie, ktoré je mimo národne určených príspevkov Parískej dohody, je dôležité, aby medzinárodné letectvo sa snažilo prispieť čo najväčšej možnej k miere e, k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody 1,5 a 2 ako aj zníženie emisí. Obč- civilné letectvo vie, čo sa od neho očakáva. Na rokovaní 11. až 15. septembra 2017 riadiaca skupina výboru ICAO pre letectvo a ochranu životného prostredia, to je CAPE, sa dohodla na návrhu balíka Korsia, ktorý sa odporúči na prijatie radou ICAO. Tento balík pozostáva z návrhu SARPov, podporných, inform- podporných informácií a dokumentácie, ako aj technického manuálu pre životné prostredie. CAPE je poradným orgánom Rady ICAO a ja, predstavu, ja som zástupca EÚ v CAPE. A i keď EÚ je pozorovateľom a nie plným členom, e, neváhame o, sa zapájať aj do debaty v CAEP. Podľa európskych štátov Korsia predstavuje uspokojivý balík. Osobitnú pozornosť verovali európsky vyjednavačia integrite e, kritérií emisných jednotiek a kritérií udržateľnosti pre udržateľné alternatívne paliva. Takto dosiahneme zníženie skleníkových pli- e, emisí a e, zachováme aj silu pilierov udržateľnosti environmentálneho, sociálno ekonomického Kým bude, keď bude, skôr ako bude rada ďalej pokračovať v svojich úvahách, dostane informácie od poradnej skupiny o Korzi a e, komisii pre leteckú navigáciu. Od 30. oktobra tohto roku do 17. novembra 2017 bude zasádať Rada ICAO a očakáva sa, že rozhodne o balíku Korsia, ktorý potom treba poslať štátom na pripomienkovanie. Konečné prijatie bude v júni 2018, takže tie relevantné SARP a podporné informácie nadobudnú účinnosť od začiatku roka, alebo začiatkom roka 2019 priebehu roku 2018 e, leteckí prevádzkovateľia budú musieť predniesť, predložiť svoje podrobné plány o tom, ako budú zlepšovať využívanie palív. V rokoch 19 až 20 všetky štáty zapojené do medzinárodnej civilnej leteckej dopravy musia zabezpečiť, že prevádzkovateľi leteckých spoločností monitorujú a hlásia emisie v medzinárodnej leteckej doprave. Je to veľmi tesná veľmi prísna lehota a bude si vyžadovať veľké úsilie štátov aj leteckých spoločností, ako aj štátov, ktoré sú rozvojové krajiny a nemajú dostatočné kapacity ani know-how. Uvádzam to preto, aby som zdôraznil, aké veľké je globálne úsilie dokonca aj tých štátov, ktoré sa nezúčastnia dobrovoľnej fázy režimu Korsia. E, uh, Chcem teraz povedať, že pokiaľ ide o Korsia a jej vývoj, veci ešte neskončili. Technickí experti sa znovu stretnú v Brazílii na budúci týždeň, aby ďalej rozpracovali technické detaily ktoré nemusia byť zahrnuté do balíka Korsia, ale budú potrebné pre praktickú realizáciu Korsia. Takéto práce sa zamerajú na funkcie registra, na zjednodušené nástroje monitorovania a nahlasovania pre malé znečistujúce zdroje a tak ďalej. Odteraz sa budeme skôr zameriavať na implementáciu ako, a nie na samotnú tvorbu nástrojov. Tá, tá základná štruktúra už je daná, ale treba ju ďalej ešte dolaďovať. Taktiež treba spomenúť, že Korsia by sa v priebehu času možno mohla ďalej vyvíjať v svetle nového vývoja a legislatívnych úsilí a v roku 2020 bude prvé hodnotenie, prvá revízia. Nakoniec, pani predsednička, Mexico City minulý týždeň sa konala druhá konferencia ICAO o alternatívnych palivách pre letectvo a konferencia prijala vyhlásenie, kde sa hovorí, konferencia si uvedomuje, že udržateľnosť alternatívnych palív pre letectvo je rozhodujúca pre úsilie medzinárodného civilného letectva znížiť objem svojich CO2 emisí. Je to zaručené uplatňovaním kritérií udržateľnosti na udržateľné paliva pre letectvo, o ktorých teraz momentálne ICAO uvažuje. Konferencia ešte nevalidovala žiadne kvantitatívne cieľa pre budúcnosť pri alternatívnych pali- pri uh, udržateľných palivách, ale uvedomuje si, že treba urobiť viac a že udržateľné paliva pre letectvo majú významný potenciál prispieť k znižovaniu emisí z medzinárodnej leteckej dopravy. Dosiahnutie výsledky posledných mesiacov nám uh, E, ukazujú, že snaha mať takéto paliva je jadrom úsilia leteckého priemyslu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za pozornosť a som pripravený odpovedať na všetky otázky, ktoré mi vy a vaši poslanci položíte. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Gerling. Ďakujem pekne. Ďakujem Peter, ďakujem pekne Ellen za túto aktualizáciu. Takže pár otázok, myslím že by sme mohli zdôrazniť význam Korsie vo vzťahu k Európskemu parlamentu, ale o tom všetci veľmi dobre vieme, o tom nebudem hovoriť. Chcela som sa iba spýtať pár otázok. Možno by som mala vedieť odpovede, takže prepáčte, ale možno nie som až tak v obraze, e, ako by to malo byť, ak by sa aktualizoval, ak by som sledovala vašu stránku pravidelnejšie. Pokiaľ ide o tie e, odporúčania CAPE na radu, aké sú tie odporúčania a kedy budú e, vlastne verejne disponibilné, kedy, ak nie sú teda. Predovšetkým pokiaľ ide o transparentnosť v rámci CAEP. A viem, že predtým, než sa budem diskutovať 31. novembra, prejde to ešte na ich stránku, ale je to k dispozícii už teraz a možno by ste takisto nám mohli povedať, že či čo si myslíte? Veľmi ste zdôraznili to, že ako predstaviteľ Európskej únie ohľadne CAEP boli problémy, pokiaľ ide o zadržanie environmentálnej celistvosti. Takže možno by ste mohli povedať niečo k tomu, ako ďaleko teda neviem, ako to teda chcete vyjadriť, ale ako sme sa priblížili k tomu, v rámci týchto odporúčaní. Spomenuli ste, že treba ešte robiť ďalšie práce, takže mňa by teda iba zaujímalo, aby sme mali zhruba informácie o tej možnej vyváženosti medzi, to, teda medzi tým, kde sme a kde sa chceme dostať, koľko práce ešte pred nami. A ešte jedna špecifická otázka, pretože možno som niečo zle porozumela z toho, čo ste povedali. V roku 2019 a 20 začne MRV a myslím, že ste už povedali, že toto je problém pre všetky letecké spoločnosti, pre všetkým rozvojových krajinách, aj tie, ktoré neurobili opt-in. Takže aby sme to povedali na rovinu, hovoríte, že linky, ktoré ne, nepodporili tú prvotnú fázu, bude tu očakávanie, že príjmu MRV tak či tak. Je to tak? Ďakujem. Pán Líze. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne pánovi Peterovi Visovi za informácie. Ja by som teraz chcel, pretože to vlastne včera večer udialo, zablahoželať pani Valean a Judy Gerling, pretože vlastne dohoda k Stop the Clock, toto sme dosiahli, nie som 100% spokojný, ale myslím, že bolo rozumné tu podporiť takýto kompromis a bude to vyzerať zhruba tak, že do roku 2023 budeme mať iba európske lety v rámci ETS, ale potom budeme zasa v tej situácii, kde doteraz, že ak tu nebudú nejaké zmeny zákona, tak vlastne bude platiť ten pôvodný, e, tá pôvodná platnosť. Týmto ideme, chceme vyslať pozitívny signál smerom k ICAO, ale chceme vytvoriť aj určitý tlak teda keď hovoríme, že keď bude táto dohoda úplne prázdna, ak to nepomôže, tak vlastne tu bude ešte tá možnosť, že EU ETS, pokiaľ ide o lety do tretich krajín a z tretich letov, že sa to takto rozšíri. A ešte jedna téma, kde vlastne od komisie žiadame informácie, ale takisto aj pokiaľ ide o smerovanie, pokiaľ ide o rokovania. Nás veľmi zaujíma predovšetkým kvalita offsetov. My v Európe pokiaľ ide o zvyšok priemyslu, tam sme vlastne zrušili offsety, pokiaľ ide o ETS a musíme dávať pozor na to, aby to, čo tu prichádza z strany IK, aby to neprinieslo tie problémy, ktoré sme tu mali predtým, pokiaľ ide o zlé offsety. A mali sme aj takú skúsenosť, ktorá ma nutí k tomu, aby sme sa zamysleli, seriózni predstavitelia er- leteckých spoločností hovoria, že prirodzene nebudú sadiť stromy, pretože to je sporné. Mali sme tu takú diskusiu, ale pokiaľ ide o klimatickú konferenciu, tam sme od generálnych sekretárov od IKO dostali, sme si pozreli video, kde vlastne toto bolo prezentované ako najlepší príklad, pokiaľ ide o offsety v rámci IKA, takže by som chcel vedieť od komisie, aké stanovisko zastávate vy a či to je vôbec realistické, že by sme takéto sporné offsety mohli z toho získať. Takže na záver, čo ma skutočne ovplyvnilo pozitívne, a to ma pozitívne teda prekvapilo v rámci tej diskusie, pretože všetci chceme lietať. Ak to bude ďalej takto nasledovať, tak jednoducho jedného dňa letecká doprava bude hlavným problémom pre klimatické uh, pri ochranu klímy, takže potrebujeme riešenia. To vlastne bolo aj na tej konferencii poslednej veľmi presvedčivé, že vlastne predstaviteľia IKEA majú dlhodobú víziu ohľadne toho, ako by sme mohli lietať klimaticky neutrálne. K tomu napríklad patrí aj fotovoltaika, k tomu patrí napríklad aj určitý druh techniky, ktorý by nám napríklad dole na, na zemi pracoval teda s obnoviteľnou energiou, ale k tomu takisto patrí aj, patrí aj udržateľné bio paliva, o tom budeme hovoriť v rámci správy pána Eichhauta. Ja si myslím, že je extrémne dôležité, aby sme v rámci leteckej dopravy mali tú časť, ktorá, je, ktorá by bola vlastne obnoviteľná. Nie je možné, aby sme všetko vlastne na ceste spálili, pretože aj letecká doprava potrebuje takéto druhy palív. Nemôžeme všetko použiť iba na auta, kde sú aj iné alternatívy ako elektronická doprava. Takže budeme sa držať toho návrhu, ktorý predložil pán Eichhout. Myslím, že je dobrý. Ale chcel som sa spýtať komisie, či je pripravená prebrať tento návrh, pretože komisijný návrh podľa pohľadu priemyselných odvetví nie je dostatočný na to, aby sme skutočne dali k dispozícii leteckej doprave dostatočné množstvo biopalív. Ďakujem pekne, pani Meisner. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj komisii za túto správu, ja to považujem za veľmi dôležité. Ja som presvedčená o tom, že podľa doterajšieho výviu, že IKEA a Korzia môžu byť úspechom a vyzerá to tak, že je veľmi dôležité na to, aby sme dosiahli tie klimatické ciele z Paríža a potom ešte aj z ďalších konferencií v budúcnosti, aby celý svet jednoducho sa pripojil. To znamená 70 krajín, zhruba 90 si dobrovoľne sa k tomu teda hlásia, to je veľký úspech, ale ja som aj netele optimistická, že ešte veľa sa veľa vecí sa ešte iba vyvíja, nielen pokiaľ je alternatívnu energiu pre letectvo, ale takisto aj pokiaľ je ľahšie materiály. Veľa sa hovorí napríklad o tom, či by lietadla nemohli byť ľahšie na to, aby už vlastne od samého začiatku potrebovali menej energie. Máme tu viacero alternatív, je to viacero možností, kde sa dá jednoducho ušetriť, aby sme sa zlepšili a ja som preto sa chcela spýtať konkrétnu otázku komisie a hovorili ste tu o alternatívnych palivách. Sú tu nejaké konkrétne, ktoré boli spomenuté ako úlohu napríklad zoprava e-mobilita na letiskách. Myslím, že je dôležité, aby tento prúd takisto mal prichádzať z obnoviteľných zdrojov a či sú tu ešte ďalšie možnosti. Hovorí sa tu napríklad o takisto aj riasy. Môže to byť palivo? Dobre. Ďakujem pekne, pani Darli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne hlavne Petrovi za aktualizáciu informácií. Veľmi dobre, pokiaľ ide o Stop the Clock Agreement. Myslím, že je pravda, že tieto inštitúcie vysielajú dobrú dobrý signál IKAU, ale takisto je dôležité, aby sa všetky sektory pohli. A toto sme vlastne opakovali stále dokola v tomto výbore, predovšetkým, keď hovoríme o otázke Parížskej dohody, pretože my vždy trváme na tom, aby Parížská dohoda bola podporovaná zo strany krokov všetkých sektorov a všetky strany musia zruši- znížiť skleníkové emisie a letecký, letecká doprava takisto nie je výnimkou. Spomenulo sa to celkom jasne zo strany parlamentu, ale zo strany IKAO. Takže teraz je ten čas, kedy IKAO musí skutočne dokázať, že je to proaktívna zúčastnená strana a môže prijať pozitívne environmentálne opatrenia, ktoré sa dajú ľahko implementovať zo strany priemyslu, ale ktoré takisto zaznamenajú určitý pozitívny vývin situácia. Tu je otázka pre komisiu, pretože je dobré, že my tu počúvame o iniciatívach a opatreniach, ktoré IKO chce prijať, ale ako môžeme urobiť všetko preto, aby a zabezpečiť teda, aby to, čo my dostávame zo strany IK, zabezpečilo to, že letecký priemysel skutočne sa bude vyvíjať udržateľným spôsobom, že to zníži tú environmentálnu stopu a že to bude podporovať boj proti klimatickým zmenám. To znamená, všetky tieto výsledky musia byť dôveryhodné, reálne, ale musia prispieť a navodiť nejakú zmenu a preto by som chcela, aby sa vyjadrila komisia k tomuto. A ešte ďalšia otázka, ktorú by som chcela, aby sa komisia vyjadrila, je to smerovanie, pokiaľ ide o a vo vzťahu k biopalivám, pretože IKAO tu hovorí o hraničnej hodnote 2% do roku 2025 a bolo by dobre rozumieť to, ako to vníma komisia, aké má teda názory. Ďakujem pekne. Ďakujem, to je koniec zoznamu rečníkov. Ak sa ešte niekto iný hlási, nech sa páči. Ak nie, tak komisia dostane slovo na záver. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým za vaše otázky, budem sa snažiť reagovať na ne. Dali o tú otázku, že či ten dokument ktorý bol odporúčený zo strany CAEP či to je e, verejné alebo nie. Odpovede nie je to verejné, pretože KAEP, tak ako pani Görlingová vie, aj ostatní poslanci tohto výboru, ktorí boli v Montre viacerokrát, je tu taký postup, že CAEP dá expertné poradenské služby rade, ale všetko ostatné nie je verejné disponibilné. Avšak CAEP pozostáva z predstaviteľov štátov, ale aj zo strany predstaviteľov zúčastnených stran, ako napríklad mimovládne organizácie a predstaviteľia podnikateľskej sféry. To znamená, je tu taká, taký mix rôznych účastníkov. Kedy sa to zverejní? Ja si myslím, že normálne až vtedy, ak sa to príjme, to znamená jún 2018, a to je príliš neskore pre operátorov, aj pre členské krajiny, aby sa pripravili vlastne, pokiaľ ide o monitorovacie a, e, a práce. Takže myslím si, že v tejto otázke môžeme urobiť nejakú výnimku, aby sme tú informáciu dali k dispozícii skôr než teda tento dátum, ale nemôžem teraz predpovedať, že v akej chvíli tieto dokumenty budú skutočne k dispozícii. A pokiaľ ide o environmentálnu integritu, korsie, boli tu otázky zo strany pani Görlingovej, ale aj pán doktor Líze sa spýtal, pani Meissner, pokiaľ ide o tieto otázky a pani Dáli. Jedna z vecí ohľadne offsettingu je to, že čo vlastne offsetting prináša, ide tu o zníženie emisí, ktoré sa nerobia vlastne v leteckom leteckom, leteckej doprave, ale skôr na zemi v ostatných sektoroch, ktoré súvisia s letectvom. Takže čo je veľmi dôležité, je to, aby tie kritéria, pokiaľ ide o takéto offsety, boli robustné, dostatočné a takéto kritéria tu máme v tých materiáloch, ktoré sa budú príjmať a tieto kritéria reflektujú environmentálne aspekty ako to, že potrebujeme komplexnú metodológiu na výpočet toho, koľko emisí sa znížilo prostredníctvom takéhoto projektu. My všetci vieme, že kto na tom pracoval, na tomto e, mechanizme v rámci Kyoto protokolu. To sú kľúčové mechanizmy v rámci tých výpočtov, že koľko jednotiek sa vygeneruje napríklad takými redukčnými projektami. Tieto kritériá by obsahovali napríklad adicionalitu, doplnkovosť, projekt nie je dodatočný, ak by sa udial bez toho stimulu offsetu. Tieto kritéria, ktoré tu máme, by obsahovali napríklad aj také kritéria ako vystupovateľnosť, to znamená tie jednotky, ktoré sa vyprodukujú, musí to byť vystupovateľné procento toho systému, aby sme vedeli, že sa nepoužijú dvakrát. To znamená dvojitý výpočet jeden z princípov, ktorý je vlastne kľúčový v rámci týchto kritérií. Takže asi nepotrebujeme nejaký komplexný zoznam toho, čo to je, ale treba povedať, že toto je súčasťou takéto environmentálnej integrity, takéhoto systému. A v prípade otázky pani Meissnerovej, ktorá sa týkala tých alternatívnych palív, aké sú relevantné. Pokiaľ ide o Korsiu, tu sa počíta s tým, že ak letecká spoločnosť bude používať mix udržateľného paliva, vo svojom palive, tak tie emisie budú ako keby nižšie ako výsledok. A sú tu určité výpočty, že ako by sa teda znížili tieto emisie. To je teda stimul pre letecký sektor, aby používali viac obnoviteľné paliva. Avšak takéto palivo musí byť udržateľné a preto sú tu určité kritéria udržateľnosti, to je ďalší aspekt environmentálnej integrity, o ktorej hovorila, alebo na ktorú sa pýtala pani Gerlingova, že či vieme, že čo vlastne robíme. Ja si myslím, že tieto kritéria pri tej integrite napríklad sa týkajú aj dosiahnutia minimálnych cieľov znižovania skleníkových plynov, pokiaľ ide o paliva, alternatívne paliva a tie kritéria takisto obsahujú, ako by sa dalo očakávať aj sociálne, environmentálne, ako napríklad využívanie vody a tak ďalej. Myslím si, že na to, aby som odpovedal na vašu otázku, ktorá, ktorú sa spýtal pán Líze, že aké typy projektov boli schválené, v rámci korsie sa nepočíta s tým, aby sme tu mali pozitívny alebo negatívny zoznam typológie projektov, ktoré sú akceptovateľné. Skôr ide o to, že takýto projekt musí splniť tie kritéria a budú tu iba také programy, ktoré plnia tieto kritéria a iba tieto budú produkovať kredity, ktoré sa budú v rámci korsie môcť využívať. A ako by ste to očakávali, to znamená, budeme tu mať nezávislé nezávislú verifikáciu týchto programov, rovnako ako to bude v certifikácie udržateľných palív pre letecký priemysel. Ale samozrejme, toto nie je nejaké, nejaká duplicita, pokiaľ ide tieto procesy v porovnaní s tým, čo napríklad prebieha v parlamente. Hovoríme tu teraz momentálne o udržateľných palivách, ktoré sa využívajú v rámci medzinárodného letectva to znamená letectva, ktoré nespadá do rámca tých národných záväzkov, ktoré boli prijaté v rámci Parížskej dohody strany štáta. To znamená neprítomnosť takýchto kritérií, ako vieme, to by nebola žiadna záruka v tom zmysle, že by takéto paliva boli udržateľné. A na záver, aby som teda zareagoval na to, čo sa spýtala pani Dali, že či sme si istí, že IKO zníži emisie. Je to veľká výzva, pretože očakávame veľký nárast emisí v rámci leteckého civilného letectva, ale je tu celý balíček opatrení, ktoré sú pripravené na to, aby znížili tento rast, aby nakoniec vlastne znížili množstvo emisí, pokiaľ ide o leteckú dopravu. A tento balíček obsahuje také tri piliere. Kontrola zlepšenia efektívnosti letectva, pokiaľ ide o navigáciu a operácie, tak, teda prevádzku, ďalší pilier to je udržateľné alternatívne paliva a tretí pilier sú štandardy CEO, vlastne, teda vlastne tá technológia lietadiel, ktoré sa uplatňujú na to, aby sa znížili emisie z jednotlivých lietadiel. Takže tieto tri jednotlivé piliere sú vlastne tie opatrenia, ktoré my chceme znížiť množstvo emisí v budúcnosti. A Corsia berie do úvahy to, že nechce znížiť emisie ako také, avšak vyplňa to vákuum, v rámci ktorého očakávame možno energeticky účinnejšie lietadla do budúcna alebo zniž- zvýšenie množstva alternatívnych palív. A ešte posledná vec. ICAO doposiaľ neprijalo žiadne číselné záväzné ciele, pokiaľ ide o tie udržateľné paliva. Bola tu diskusia ohľadne práve tohto v Mexiku minulý týždeň a rozhodlo sa, že by tu malo dôjsť k väčšej mere využívania týchto palív a že tieto ciele by mali byť udržateľné, ale nebola tu žiadna dohoda ohľadne toho, že by tu mali byť nejaké kvantitatívne ciele v rámci toho krátkeho obdobia do roku 2025. Takže ja si myslím, že týmto som zodpovedal vaše otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán kolega a môžeme ísť na ďalší bod na programe, bod 15. Iniciatívna správa veci rozpočtu, európske systémy vlastných zdrojov. Ivo Berlec je náš spravodajca. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že kolegovia dostali a mohli si prečítať aj návrh stanoviska pán Eckert. Prečo odchádzate? Toto bude fascinujúca téma, prečo? A keďže máme málo priestoru, chcem povedať, že som takisto pripravil také neformálne memo, taký dokument, nie je to oficiálny dokument parlamentu, ale poslali sme vám ho včera. Prepašte, máme to veľmi, e, ako veľmi dôležitý bod E, vážení kolegovia, takže ak sa chcete rozprávať medzi sebou, tak sa prosím porozprávajte mimo tejto miestnosti. Neviem, či ma nepočujete, ale ak sa chcete rozprávať, rozprávajte sa mimo miestnosti. Ďakujem. Pán Bela, nech sa páči. Ďakujem. Pavol, a hovoril som teda, že som pripravil aj také memo, kde je vysvetlené, čo sme vlastne v tom stanovisku uviedli, takých pár bodoch. Poslali sme to včera všetkým poslancom tohto výboru, mali by ste to mať v maili. Vieme, že budú potrebné ďalšie dodatočné investície, aby sme implementovali alebo snažili sa implementovať priority pre Európsku úniu, to sú kontrola na hraniciach, migračné toky, boj proti terorizmu, obrana, spolupráca v oblasti obrany a takisto to, čo sa nás týka na našom e, výbore, e, cirkulárne alebo obehové hospodárstvo, nízkouhlíkové hospodárstvo a potom e, dosahovanie, dosahovanie cieľov únie. To sú naše hlavné priority. A pokiaľ chceme, aby toto všetko bolo realistické a dosiahnutelné, aby sme naozaj mohli a dokázali tieto priority implementovať, treba reformovať európsky rozpočet alebo systém európskych rozpočtov a všetci to dobre vieme. E, a niečo také musí vychádzať zo, z kvalitných argumentov, z kvalitnej argumentácie a to, čo my navrhujeme v návrhu stanoviska je, že musíme vychádzať z hmatateľných projektov, ktoré sú hmatateľné aj pre občanov, a ktoré majú pridanú, jasnú európsku pridanú hodnotu. To je to hlavné. To je ten hlavný princíp. Európska pridaná hodnota. Teda pridaná hodnota, ktorú na európskej, alebo ktoré na národnej úrovni nemôžeme dosiahnuť. Našťastie nezačíname z nuly, máme veľa e, už materiál, ktoré sú v dispozícii, ktoré uverejnila napríklad Európska komisia aj teraz pred e, E, sviatkami, teda pred e, e, letnou prestávkou, pred prázdninami. Pán Olbrich a pani Tomasa tejto téme teraz venujú, takže je to zatiaľ návrh, ale musia to ešte prijať. A potom máme tu aj správu Montu, je taká hrubá správa, je tam veľa návrhov a používame to ako uh, istú inšpiráciu pre toto stanovisko. A teda táto správa Monte je teda dôležitá, pokiaľ ide vlastné zdroje. A čo sa týka e, trvalodržateľného hospodárstva, energetiky, tam môžeme uviesť viacero takých bodov. Energetická infraštruktúra, ukladanie alebo skladovanie energie, rozvoj mobility a tak ďalej. To všetko sú projekty, ktoré sú známe na tomto výbore a opakujem, ide tu o európsku pridanú hodnotu. A teraz, ak dovolíte, pokiaľ je potenciálne nové zdroje v oblasti environmentálnych a klimatických politik, to je téma, ktorým, to sú témy, ktorým sa, na, na ktoré sme sa najviac sústredili. Poprvé ETS. Sme tu v rámci E, reformy ETS systému, to je náš kontext, ja, sa tiež, e, ja som tiež nemaj spravodajca v tejto téme, ale keď sa pozrieme na súčasný prístup, tak e, pokiaľ zdieľame zdroje z fázy 4, tieto financie by mohli byť vyhadené práve pre tieto projekty s pridanou európskou hodnotou. Celkový objem, pokiaľ ide o polovolenky ETS pred dvoma rokmi, boli to takmer 4 miliardy eur čo je samozrejme veľká suma. A pokiaľ je právny rámec pre fázu 4 od roku 2021 vyššie. Tam očakávame, že príjmy pre členské štáty sa budú ešte zvyšovať. A to dáva aj príležitosti pre Európsku úniu, aby vyhradili nejaký extra objem z týchto príjmov, ktoré teraz idú členským štátom, ministrom financí a vyhradiť ich pre spoločné európske projekty, ktoré budú mať takúto pridanú hodnotu. A keby sme sú také projekty, ktoré keby členské štáty samostatne chceli realizovať, tak by sa to nepodarilo. Takže to by bol e, ďalší dodatočný zdroj e, príjmov, povedzme. Potom druhé, druhá oblasť je doprava. Doprava samozrejme súvisí alebo je prepojená aj na naše aktivity tu na výbore. Spomínal som návrh, ktorý bol e, pripravený zo strany Európskej komisie a predstavený takisto tiež ešte pred prázdninami, v maji to bolo. Je to návrh harmonizácie všetkých e, systémov, e, ktoré jednotlivé krajiny majú v oblasti mýta, cestného mýta e, a príjmy z týchto spoločne dohnutých národných systémov cez NOMITA by mohli byť vyhradené čiatočne alebo úplne, a to úplne nečakám, pre európske projekty, napríklad tie vodné toky, tie vnútorné, vnútrozemské vodné toky. E, tam sme mali technické kritéria v prípade týchto tokov a mohli by sme hovoriť o týchto tokoch a takisto aj o vysokorýchlostných železniciach a takisto o E, zvyšovaní dopravy, e, teda bezpečnosti e, na cestách alebo cestnej premávky. A potom ďalší potenciálny zdroj pre do, nové zdroje a v tom stanovisku je toho ešte viac, ale budem sa časovo obmedzovať, keďže času nie je veľa. To, sú, to je oceňovanie uhlíka, carbon pricing, to nie je to isté ako ETS, ETS je odlišný systém a k tomu by sme mohli takisto dodať aj takýto systém cien uhlíka, to by bol vlastný zdroj, ktorý by reflektoval eh, uhlíkový obsah mm, mm, tovaru, ktorý sa na jednotnom trhu predávajú. Eh, komisia tiež podobný systém navrhla už pred pár rokmi, to potom neprešlo, nepodarilo sa to schváliť a potom sme preto pripravili alternatívny systém, ktorý vychádza z toho, eh, ktorý nevychádza z nuly. Je to takisto obsiahnuté v správe Monte, je to taký rozumný, inteligentný návrh od z toho vychádzame a dali sme to aj do nášho vlastného stanoviska. Takýto zdroj by mohol vychádzať z podobných princípov ako súčasný dph model s tým rozdielom, že pridaný uhlíkový objem má e, istú výhodu oproti tomu návrhu komisie, ktorý neprešiel. Teda výhoda je tá, že aj e, dovážené produkty, aj miestne vyrobené produkty sú zahrnuté do tejto schémy, alebo by boli. A potom e, ďalšia vec, opäť alebo 10 rokov by možno takýto systém mohol byť doplnený aj tým, že sa zniží, zniží alebo nahradí časť súčasného systému, ktorý vychádza z modelu DPH. A potom e, posledný nový možný zdroj a potom to už uzavriem, e, to sú e, sankcie, ktoré dostáva Európska únia, pokiaľ sa pokiaľ členské štáty nevsplňajú európsku legislatívu a to sú sankcie alebo pokuty, ktoré už dnes sú v európskom rozpočte, ale mohli by sme e, ich možno v prostredníctvom iných systémov účtovníctva zahrnúť e, alebo takto preradiť. Je to tiež uvedené v správe Monte, takže nebudem to technicky nejako preberať, ale to je ďalšia možnosť. A potom posledná vec, ktorú chcem povedať, vážení kolegovia, my navrhujeme, aby sme nešli cestou nejakých elektrických e, vlastných zdrojov alebo e, poplatkov z motorových e, palív ale možno, že niekomu to príde logické, ale my sme si e, povedali, že týmto smerom by sme nemali ísť, už to komisia v minulosti navrhla, členské štáty to jasne odmietli, dokonca jednohlasne to odmietli na rade a naozaj v minulosti to nikam neviedlo a určite ani do budúcna by to nikam neviedlo e, ani v budúcnosti, takže e, nie je to nejaké veto z našej strany, ale takto sme to vyhodnotili. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalej rečníci a tenevi spravodajci za politické skupiny. Najprv pani Dali za SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem takisto aj pánovi Beletovi, ktorý je spravodajca k tomuto e, bodu, k tejto téme. Ja vystúpim na miesto Nikosa Andru Lakisa, ktorý je tiež spravodajca pre socialistov a demokratov v tejto téme a chcela by som, aby ste Chcel by som vás poprosiť, aby ste ospravedlnili, že tu dnes nie je s nami. Ale vystúpim v jeho mene ako tieňového spravodajcu reforma Európskeho systému vlastných zdrojov je veľmi dôležitá téma, to si všetci uvedomujeme, najmä keď si uvedomíme aj e, rokovania, ktoré sa budú týkať e, nového MFF, ale takisto aj potreby e, pokryť britský príspevok do európskeho rozpočtu po Brexite. Ďakujem pekne Ivovi za jeho stanovisko, pretože si myslím, že to je veľmi dobrý základ pre ďalšiu diskusiu a takisto súhlasíme s viacerými návrhmi, ktoré si radi prejdeme, hoci ktoré body možno by sa mohli aj posilniť. Konkrétne je pravda, že potrebujeme výrazné dodatočné investície na to, aby sme mohli naše záväzky splniť, pokiaľ ide o Parížskú dohodu a preto Nikos Andrulakis by e, zvážil aj tú možnosť e, poplatku z motorových palív a takisto aj dane, e, ktorá by vychádzala z obsahu, toho uhlíkového obsahu e, produktov na európskych hraniciach, kde by sme to vlastne aplikovali v prípade všetkých tovarov, aby sme teda nejakým spôsobom vynahradili tie uhlíkové náklady daných výrobkov v porovnaní s európskou produkciou. Niektoré návrhy v tomto duchu aj pán kolega pripraví a dúfame, že budeme mať dobrú spoluprácu s Ivom a s ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujeme pekne. Ďakujem Miriam, ten tieňový spravodajca nebol uh, vymenovaný v mene ECR, takže ďalej tieňová spravodajkynia za skupinu liberálov. Nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Vítam túto diskusiu, pokiaľ ide o analýzu najlepších možností v oblasti vlastných zdrojov pre Európsku úniu, ale myslím si, že v praxi e, ten doterajší hlavný, zdro, hlavný vlastný zdroj zostáva aj do budúcna, alebo zostane takýmto hlavným vlastným zdrojom. Súhlasím so spravodajcom, že daň z elektriny alebo z motorových palív pravdepodobne by e, bola e, by si nezískala podporu inde, takže súhlasím s tým, že to nie sú vhodní kandidáti na takéto vlastné zdroje. Potom pán spravodajca požaduje analýzu, pokiaľ ide o nejaké spoločne dohodnuté národné schémy vybrania poplatkov za používanie ciest, teda cestného mýta. Ale ja si myslím, že napríklad ľudia, ktorí žijú v nejakých od, vzdialených regiónoch, kde verejná e, doprava alebo železnice nefungujú, vlastne týchto sa to netýka a mám isté pochybnosti o tom, či by takéto vlastné zdroje zmenili výrazne postup členských šatov a teda všetky návrhy, ktoré sú prepojené na environmentálne témy, majú ten istý problém, to síce, že náklady by sa nedistribuovali rovnako a v konečnom dôsledku teda by to e, malo dopad na túto diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím vás ešte, aby ste si aj na záver vypla mikrofón, alebo možno potom neskôr. Ďalej Katežina, nech sa páči. Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi stručne pánovi Beletovi za ten pokiaľ je o budúcnosť, ja mám vždy otázku jeden krok skôr, teda mali by sme možno aj v tej budúcnosti sa poučiť, ako sme schopní využívať súčasné zdroje. Či naozaj ich efektívne využívame a myslíme si, Myslíme si, že aj v súčasnom nastavení už sú rôzne problematické otázky, ktoré by sme do budúcna nemali opakovať a mali by sme ich zdôrazňovať, pretože vo chvíli, keď niektoré členské štáty e, naďalej si budú chrániť svoj trh, hoci, že by, hoci by to robiť nemali a napríklad viac ako dnes je možné využívať elektrínu z uhlia a my s tým e, nedokážeme nič robiť, tak sa chcem spýtať, ako chceme tie kroky do budúcna znásobovať, keď už dnes vieme, že sa nedodržajú, nedodržujú ani tie už schválené rámce. Z toho, čo tu vyplýva, my určite máme problém s tým, že by sme tieto projekty oveľa viac skonkretizovali, že by sme to použili na európske projekty. Na druhej strane som takisto veľmi rada, že je jasne konštatované, že si nemôžeme myslieť, že keď sme sa rozhodli, alebo tento parlament sa rozhodol, že budeme využívať systém ETS a ďalšie systémy, že je možné na to akýmkoľvek spôsobom nastaviť nejaké ďalšie daňové zaťaženia, pretože sme si proste vybrali jednu cestu a pokiaľ máme pocit, že nie je správna, tak z nej treba odísť a vybrať si inú, ale nemôžeme ich stále kombinovať alebo navrhovať ich kombina- kombinácie, tak ako sa to v niektorých politikách robí a myslím si, že v tomto môžeme pána spravodajcu podporiť. Jedna vec, ktorej sa trochu obávam v tejto iniciatívnej správe je, že by som si rada vydiskutovala, že štáty, ktoré už dnes e, príjmy z povoleniek využívajú kompletne na tzv. zelené projekty, nebudú krátené v čase, keď dôjde k nastaveniu toho, čo pán spravodajca predpokladá. Pretože ja si myslím, že máme aj štáty, ktoré sa držia politik Európskej únie a bola by škoda, keby boli trestané za to, že už dnes niečo robia a pretože si myslíme, že sa to tak nedeje vo všetkých členských štátoch, tak by sme im zobrali časť z toho, čo, aké majú skúsenosti, čo je pozitívne nielen pre životné prostredie, ale aj pre občanov týchto štátov a čo sa osvedčil. Takže v tomto kontexte my budeme navrhovať isté upresňujúce pozmeňovacie návrhy, ale inak ďakujem moc za to predloženie a myslím, že je veľmi dôležité, že sme si túto správu zobrali, pretože asi by sme to nemali nechať iba v rukách rozpočtového výboru, ktorému síce verím, ale som presvedčená, že v tejto veci my ako Envy máme tiež čo povedať. Ďakujem. Okay, thank you, Katarina. I don't... Ďakujem, Katarina. Pán Eichhout, ste tu, nevidím ho. Áno, odišiel, takže to ste videli. A za EFDD pán Pelčiny nie. ENF tiež nie. Takže ušetríme čas a teraz komisia. Nech sa páči, pani Montaňo. Nech sa páči komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že môžem sa vyjadriť k témam, o ktorých ktorých už spravodajca hovoril, a naozaj to je veľmi dôležitá téma. Ak môžem, chcel, by som pripomenúť niektoré kontextuálne body. Je to téma veľmi komplikovaná, to sa zhodneme asi všetci a takisto potrebujeme e, ratifikáciu strany národných parlamentov. A už je to 30 rokov, čo sa snažíme systém reformovať a snažíme, a teda tie negociácie alebo tie rokovania nie sú úspešné. To, čo bolo rozhodnuté naposledy pred prijatím FFF je, že sa povedalo, že sa bude postupovať inak a preto sa vytvorila skupina Monty, sú tam traja poslanci, alebo boli tam traja poslanci z parlamentu, traja komisári a traja kolegovia, ktorých určila rada, ktorí spoločne, spoločne si tieto témy prešli a pripravili začiatkom roka túto správu. A tie nové projekty, na ktorých e, pracujeme, e, preto aby, sme, aby sa nám tentokrát tento systém podarilo zreformovať, i, proste ako ste vypovedali, ide tu o celú tému financovania rozpočtu vôbec vo všeobecnosti. A práve tu tá hodnota, tá pridaná hodnota, tento koncept pridanej hodnoty projektov, tá priorita Európskej únie, tam je vlastne tá dôležitosť tohto bodu. Pretože doteraz e, európsky rozpočet, respektíve vlastné zdroje, ktoré financovali európsky rozpočet, v skutočnosti nemali žiaden súvis s politikami alebo s prioritou alebo s pridanou hodnotou. A všetky E, takéto projekty. Ide tam o to, aby sa našla pridaná hodnota aj na strane príjmov, pretože podľa toho, aké si prí, vlastné príjmy e, vyberieme do budúcna, tie môžu byť prepojené na naše politiky. To je istý nový prvok. A kandidáti, ktorí boli identifikovaní, tie jednotlivé možnosti, na ktorých komisia v súčasnosti v súčasnosti pracuje. Sú tam istí kandidáti, ktorí patria do e, kategórie takého zeleného košíka, tak povediať. Teda to sú možnosti e, v oblasti environmentálnej alebo dopravnej prípadne. A preto názor výboru Envy je veľmi dôležitý pre e, stanovisko výboru rozpočtového. Takže momentálne sme vo fáze rozmýšľania, ešte sme nevyškrtli kompletne žiadného kandidáta, nič sme nedali preč, nikoho sme tam nepridali, nikoho sme nevylúčili a sú tu isté veci, ktoré spomínali kolegovia, možno preto, že zazneli aj v tom prejave na Sorbone alebo v prejave o budúcnosti Európskej únie. Napríklad carbon pricing, istý nejaký možno prvok, ktorý by bol na hraniciach to by možno, že mohlo byť viac ohľadené, než, než sme možno pôvodne očakávali. Takže tieto témy všetky sú predmetom úvah a komisia, keď bude maj 2018, e, pripraví jej návrhy, pretože je to vlastne súčasť e, do e, rokovaní k, alebo návrhov KMF. Ďakujem. Um, ďakujem komisii. Takže nech sa páči, dávam spravodajcovi slovo na záver, na zhrnutie. Ďakujem, Pavel, ďakujem za konstruktívne príspevky. Myslím, že ste všetci veľmi dobre e, a veľmi podobne zhrnuli tie hlavné veci, o ktorých sme hovorili. A pokiaľ ide o tie hlavné línie, tak sme si veľmi blízki. Poznamenal som si, čo povedala kolegyňa Dali Lakis o mechanizme e, uhlíkového prispôsobovania, to spomíname v bode 9 nášho stanoviska. Tu sa úplne zhodneme, aby sme si pozreli aj tento aspekt. Pani Etemake, poznamenal som si, čo ste povedali na konto možných problémov pri veľkých vzdialenostiach aj to budeme musieť ešte zapracovať. Chcem zdôrazniť, že nie je našim úmyslom prísť s návrhom nových povinných režimov. Chceme vychádzať z toho, čo už existuje v rámci poplatkov na vnútroštátnej úrovni a to, čo funguje. A budeme skôr hovoriť o tom, ako by sme to mohli v budúcnosti ešte využiť cieľenie. Pani Jetemeky povedala aj o elektrine a ako palive pre auta a je to takmer nemožné ísť touto cestou. Musíme sa ešte nad tým zamyslieť a hovoriť o tom aj s ostatnými tieňovými. Katarína hovorila o ETS. Obidvaja sme v tomto, výbor, v to, v tom týme a Naozaj sa musíme pozrieť na to, čo sme urobili v minulosti a čo by sme mohli efektívnejšie, lepšie využívať v rámci toho, čo máme. A pokiaľ ide o ETS, tak skutočne pokračujme v tejto línii, nevymyšľajme nové systémy, keď už tento systém máme k dispozícii. A potom tie obavy, že členské štáty samozrejme nemožno trestať za úsilie, ktoré už vyvinuli. To je úplne jasné. Budeme sa musieť zrejme zaoberať tými systémami a možnými ďalšími zdrojmi ETS vyčlenenými na spoločné pro, pro, e, projekty, a, ako aj možné príjmy z národného hrubého dôchodku, ale uvidíme, e, ako by to mohlo celé vyzerať. Ďakujem aj za príspevok pani a komisie. Dúfam, že budeme môcť veľmi úzko spolupracovať s komisiou aj so všetkými tieňovými spravodajcami v najbližších týždňoch. Ďakujem. Ďakujem. Lehota pre pozmenujúce návrhy je 27. október o 11. hlasovanie venvy 7. decembra, hlasovanie v budži 22. februára v plene v marci. Marcové plénum by to malo byť. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. To je Európska stratégia na podporu proteínových rastlín, povzbudzovanie výroby proteínu a e, e ďalších rastlín v európskom polnospodárskom odvetvi strukovin v európskom hospodárskom polnohospodárstve. Dávam slovo spravodajcovi Ďorďovi Holvenimu. Ďakujem, ďakujem. Začnem eh, hovoriť po maďarsky, pretože som vždy veľmi rád, keď ju môžem použiť. Ja by som sa chcel zaober, zaoberať problémom, o ktorom tu už hovoríme roky, pretože je neriešený aj roky. Európsky parlament prijal pred šiestimi rokmi podobné uznesenie, kde hovoríme o tom, že proteínové plodiny v Európe predstavujú len 3 až 4 celej opospodarovanej pôdy. A a dovážame 70 všetkých e, bielkovín, ktoré potrebujeme. EÚ nedokázala produkovať dostatok týchto plodín na uspokojenie potreby. Väčšina bielkovinových plodín prichádza z Severnej a Južnej Ameriky, GMO, soja a e, repka. Štatistika sa posledných rokov nezlepšila. Je úplne jasné, že my potrebujeme v Európe novú stratégiu pre bielkovinové plodiny, ktorá zabezpečí, že budeme lepšie využívať európske zdroje a budeme vytvárať aj protiváhu tomuto vývoju, e, tejto nerovnováhy a závislosti na dovoze bielkovinových plodín najmä z Ameriky, Severnej Ameriky. Európsky občania chcú mať E, plodiny, ktoré nie sú geneticky modifikované, chcú bezpečné potraviny a vo väčšine európskych krajín bojujeme o to, aby sme si zachovali naše polnohospodárstvo. A preto potrebujeme aj proteínové plodiny. Treba znížiť závislosť a potrebujeme mať polnohospodárstvo bez GMO. To spolu navzájom súvisí. Ako maďarský poslanec parlamentu som hrdý povedať na to, že v roku 2013 Maďarsko už prijalo svoju vlastnú stratégiu pre bielkoviny a stalo sa takto e, torpedoborcom v Európskej iniciatíve pre polnospodárs- za polnospodárstvo bez GMO. Sme veľmi hrdí na to, že máme aj takéto normy, ale toto leto 18. júla sme mali spoločnú iniciatívu medzi Maďarskom a Nemeckom, ktorú podpísalo 18 členských štátov. Je to Európske vyhlásenie o soji ktorého cieľom je zachovať udržateľné poľnohospodárstvo a rovnako podporovať e, pestovanie proteínových plodín, najmä geneticky nemodifikovanej soje. Môj Návrh správy sa zameriava na tieto hlavné návrhy. Pretože samozrejme to sa ešte dostane do správy výboru Agri. Pestovanie proteínových plodín v Európe slúži e, udržateľnému poľnohospodárstvu. Zlepšuje uhlíkovú rovnováhu, prispieva k diverzifi- komplikovaným agroekologickým systémom. Po druhé, môžeme znížiť použitie, využívanie eh, umelých hnojív, keď používame takéto bielkovinové plodiny? Ten nevie nič. A v tejto oblasti musíme vydávať viac na inovácie. Po štvrté, strukoviny bohaté na bielkoviny zlepšujú aj stravu pre e, e, ľudí, je to, sú vhodné na potraviny nielen ako krmivo pre živočišnú výrobu. A na záver musíme rozširovať vedomosti, znalosti, vytvoriť takú trhovú situáciu, kde sa môžeme naozaj stať konkurencieschopnými v oblasti bielkovinových plodín, pretože musíme súťažiť s týmito dovozmi z tretich krajín. Toľko je v mojom návrhu správy, keď to zhrniem. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz dostanú slovo Tieňovi za SAD, pán Folken, ktorý je tu miesto pani Meliorovu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako vidíte, nie som pani Meliorová, ale ju zastupujem dnes, pretože nemohla žiaľ prísť. Pani Meliorová víta tento návrh stanoviska kolegu a v veľkej miere s ním súhlasí, avšak príde s určitými tými malými návrhmi na zmenu textu. Jeden kritický bod má ale, a to je bod 7, kde ide o nové prehodnotenie zákazu pesticídov na ekologických plochách. Zákaz pesticídov je dôležitým bodom na zachovanie biologickej rozmanitosti v našom životnom prostredí v EÚ a podľa pani Melior navrhovaná revízia nemá viesť k tomu, aby sa tento zákaz zrušil, pretože inak ten pozitívny účinok sa stratí. Toľko veľmi stručne k stanovisku z pohľadu pani Meliorovej. Teší sa na spoluprácu. Mám ešte povedať a e, želám vám vo vašej práci veľa úspechov. Ďakujem. A teraz za ECR pán Dorman. Nie nie je tu, takže potom Alde, pani Jeten Maki. Jeten Maki. Vážený pán predseda, milí kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajcovi. Odviedli ste vynikajúcu prácu e, v tejto otázke, ktorá je veľmi dôležitá. Výra, produkcia vyššieho množstva bielkovín v EÚ má niekoľko prínosov, výhod, skutočných, matateľných. A táto príležitosť by sa mala v plnej miere využiť. Náš deficit v proteínových plodinách je obrovský. Dovážame takmer 70 z našej potreby. Ak znížime našu závetnosť na dovozoch týchto plodín, budeme mať viac nástrojov vo našich rukách. Môžeme zdôrazňovať e, potreb, aby pomôžeme našemu polnohospodárstvu, pomôžeme rozmanitým ekosystémom mimo Európy. A toto by malo pozitívny dopad na polnohospodárstvo a príjmy z polnohospodárskej činnosti, ako aj na našu biodiverzitu. Avšak tá cesta k udržateľnejšiemu využívaniu e, bielkovinových plodín je dlhá. Pokiaľ ide, pretože naše bielkovinové plodiny sú stále veľmi, oveľa drahšie ako dovážané a to znamená, že budeme mať stále problémy v, hos, v hospodárskej súťaži e, lacných tropických plodín ale ak chceme presadzovať konzistentne naše úsilie a legislatívu v rôznych odvetviach, tak treba vidieť ten celkový obraz, ktorý sa zmení. Dlhodobý úspech európskych polnospodárov, producentov potravín a spokojnosť konzumentov si vyžaduje silné opatrenia. Ja by som išla až tak ďaleko, že by som vyzývala k Európskej proteínovej únii. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcovi a budeme pokračovať v našej práci. Myslím si, že naša spolupráca je veľmi dobrá. Ďakujem. Ďakujem pani Jeten Majky a Zague, pán Flanagan za GUE. Je tu, je tu niekto, niekto nahradzuje? Nie, takže zelený. Ďakujem veľmi pekne. Ja hovorím za Martina Hauslinga, ktorý sa ospravedlňuje za to, že tu dnes nemôže byť. Martin je bývalý spravodajca pre pro, e, uznesenie o bielkovinových plodinách, ale stiahol svoje meno, pretože sa obával, že by sa mohlo využiť na to, aby sa posilnili dovozy GM e, soje. Pokiaľ ide o dnešné stanovisko, Agro si myslí, že tie výzvy pred Európou v tejto oblasti sú v oblasti povzbudzovania farmárov, aby rozvíjali EÚ proteínové plodiny, ktoré nie sú geneticky modifikované a odolávali dovozu GM soje. Martin a naša skupina si myslí, že ten správny účel tejto ekologickej oblasti je povzbudzovať biodiverzitu a prechod na tradičné e, plodiny, ktoré nie sú geneticky modifikované a nie, aby sa klamaním zvyšovala produkcia. Takže my podporujeme zákaz pesticídov v týchto oblastiach. Treba tiež poznamenať, že e, proteínové bioparky na produkciu biomasy ako e, repka a olejnatá a podobne nemajú byť definované ako udržateľné, keďže produkcia biomasy pre biopaliva samo o sebe nie je vôbec udržateľná. A napokon kritéria udržateľnosti danú, Danube sú, sú otázne, i keď je GM, bez GM, tak sa hovorí ako o o rastline výberu, keď hovoríme o dunajskej soji, ale ide o intenzívne monokultúrne systémy a môže mať za výsledok znehodnotenie vyčerpanie pôdy. Takže farmárov treba povzbudzovať a mali by dostať primeranú podporu, aby mohli e, pestovať svoje vlastné E, svoje vlastné proteínové plodiny, krmivo a mať aj zvieratá, ktoré sa tam pasú. Aby sme znížili aj dovo- e, závislosť na dovoze soje, tak e, z tohto dôvodu a s ohľadom aj na ďalšie veci prídeme s pozmenujúcimi návrhmi. Rovnako chcem povedať, že je tu ďalší prínos, o ktorom zatiaľ nikto nehovoril a to je, že keď dostate svoje bielkoviny z rastlinných produktov, tak ušetríte strašne veľa škodlivých emisí, ktoré vznikajú pri výrobe mesných produktov. A to je ďalší dobrý dôvod na to, aby sme podporovali väčšiu diverzitu a udržateľ, udržateľné pestovanie eh, proteínových plodín v EÚ. Ďakujem. A teraz pán pedičiny. Ďakujem veľmi pekne. Aj my sa pripájame eh, k slovám vďaky eh, na adresu spravodajca a spravodajcu a ďakujem za jeho prácu, pokiaľ ide o e, prínosy, ktoré by to malo mať pre pestovateľov bielkovinových plodín. Znamenalo by to aj osoch pre životné prostredie, prínos pre biodiverzitu a pokiaľ ide o emisie dusíka, tiež by to znamenalo ich znižovanie, znižovanie používania hnojív a pokiaľ ide o krmivo pre zvieratá, tiež by to malo e, význam. Myslím si však, že máme dlhú traficiu bielkovinových plodín ako krmiva. Tu mám na mysli rôzne plodiny ako lucerna a podobne, a všetky tieto plodiny zmizli, keď došlo k intenzifikácii živočišnej výroby. A tieto naše tradície boli nahradené dovážanými plodinami. 70 sa dováža zo zahraničia. Sú to krmiva na základe soje, ktoré sú geneticky modifikované a hovedie k nekalej konkurencii pretože náklady sú výrazne nižšie v porovnaní s našimi produktmi. A potom z týchto rôznych oblastí sa stávajú monokultúry, kde sa intenzívne používajú herbicídy, pesticídy, ktorí nevratne menia celé prostredie. A súčasne chcem povedať, že podporujeme akčný plán na podporu týchto plodín ale súčasne dávajme pozor na to, aby sme nepodporovali tieto plodiny len za účelom produkcie biopalív, pretože musíme dávať pozor aj na to, aby nám nevznikali nejaké iné legislatívne akty, ktoré budeme takto obklukov podporovať. Ďakujem. A teraz pani Müller, ďakujem veľmi pekne. Vítam túto stratégiu E, veľmi, pretože my v Nemecka, Bavorska spolu s Rakúskom a Maďarskom sme v roku 2012 prišli s Dunajskou sojovou stratégiou a táto je veľmi úspešná. Presvedčili sme poľnohospodárov, aby začali znovu pestovať aj bielkovinové plodiny. Bod 7 vo vašej správe je pre mňa veľmi dôležitý a to je, aby sme znovu prehodnotili a posúdili, čo sú dôsledky toho, ak na našich ekologických plochách nebudeme e, môcť používať žiadne ochranné prostriedky pred výsevom. Tu ide o 300 tisíc hektárov pôdy, ktoré chránia biodiverzitu, ktoré pretravujú aj úspory v minerálnych hnojivách, pretože dusík sa v pôde viaže a my musíme stále vidieť to, že tieto bielkovinové plodiny nie sú konkurenčne schopné, keď má niekto, keď máte iného farmára, ktorý má pšenicu alebo iné plodiny, pretože ten dokáže dosiahnuť vyššie výnosy a preto je aj také ťažšie presvedčiť farmárov, aby pestovali bielkovinové plodiny. Hovorili tu niektorí kolegovia o živočišnej výrobe a videli to ako veľké manko. Tretina našej pôdy sú naozaj zelené plochy a na zelených stanovišťach sa dá len pásť. Môžu tam byť len zvieratá v podstate a tam sa nemôže ani vysadiť soja. Takže tu naozaj hovoríme o tej e, výmere, ktorú máme ornú pôdu a ja sa veľmi teším, že e, aj výbor pre poľnohospodárstvo uvedie svoje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi dôležitá stratégia pre nás, predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že význam proteínových obilnín, plodín O tom sme hovorili už aj v rámci biopaliva aj v rámci aktualizácie smernice o obnoviteľných palivách. Takže ja si myslím, že ide o otázku, ktorá je prepojená z, od, na závislosť, pokiaľ ide o proteínové e, plodiny ako krmivá. A v tomto kontexte tým, že zvýšime vlastne produkciu soje alebo posilníme ostatné proteínové obleniny, ktoré sa pestujú v európskych krajinách, myslím, že takýmto spôsobom zvýšime tie pozitíva, ktoré budú obsahovať zníženie nitrogénu, dusíka, zníženie fosílnych palív v hnojivách, a budeme chrániť lepšie biodiverzitu a budeme zvyšovať európsku výrobu krmiv. A toto takým spôsobom, že to začleníme aj do súčasných diskusí ohľadne biopalív. A v súhľade s týmto pozitívnym výsledkom pre farmárov, vzhľadom pokiaľ ide o pestovanie týchto plodín v rámci spoločnej polnospodárskej, eh, spoločnej polnospodárskej, polnospodárskej politiky môžeme eh, jednoducho urobiť niečo aj v otázke geneticky modifikovaných plodín. Ďakujem a teraz zostane slovo komisia, nech sa páči. Pani Boga. Good morning, thank you. Dobré ráno, ďakujem pekne pani predsednička. Ja zastupujem DG pre polnohospodárstvo, k riaditeľstvo pre polnohospodárstvo z komisie a chcela by som iba v stručnosti sa vyjadriť k tomuto, pokiaľ ide o stanovisko v rámci návrhu Omnibus, kde sme dosiahli dohodu 12. októbra a v rámci ktorého komisia uvádza a potvrdzuje svoj zámer revidovať Eh, túto súčasnú situáciu, pokiaľ ide o proteínové plodiny a zvažujeme možnosť vytvoriť európsku stratégiu pre proteínové plodiny. Takže v tomto ohľade v súčasnosti pripravujeme interne diskusiu, pokiaľ ide o jednotlivé prvky takéhoto plánu a zamýšľame spolupracovať s viacerými zúčastnenými stranami vrátane Európskeho parlamentu samozrejme a čakáme a vítame správu výboru pre poľnohospodárstvo v tomto ohľade na to, aby sme mohli, tak ako to bude možné, zosúľadiť tie jednotlivé vstupné informácie a účel tohto plánu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa vrátime k spravodajcovi, pán Holvéni, nech sa páči na záver. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za všetky pripomienky a skutočne si myslím, že treba zobrať do úvahy všetky vstupné informácie a myslím si, že sa treba poďakovať aj za podporu zo strany kolegov. Je úplne jasné, že sú tu veci, ktoré sa budú musieť viac precízniť neskôr pokiaľ ide o biopaliva, pokiaľ ide o pesticídy. Nechcel by som teraz v súčasnosti ísť do nejakých detajlov, ale ide, vieme veľmi dobre, že ide o dôležitú tému v rámci tejto diskusie a ja e, chcem sa iba poďakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na záver tejto diskusie. Máme tu letu na pozmeňujúce návrh 27. októbra o 11 a hlasovať v Envy budeme 7. decembra. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Definícia, prezentácia, označovanie alkoholických nápojov, používanie mien nápojov, prezentácia ako aj označovanie ostatných potravín v rámci ochrany geografických označení pre alkoholické nápoje pozmeňujúce návrhy. Tu zvažujeme. Spravodajca je pani Pilar Ajúza. A teraz vám dávam bezprostredne slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa poďakovať komisii za tie stretnutia, ktoré sme mali, kde sme si vyjasnili veci, takisto aj sekretariátu tohto výboru aj mojej skupiny, aj mojej asistentke Marte za tú prácu, ktorú vykonali. A e, tá práca nebola jednoduchá. Ako dobre viete, hlasovať o tejto správe sa bude 28.11. a budúci týždeň budeme mať prvé stretnutie s tieňovými správodajcami. Takže myslím, že dnes máme príležitosť počuť si e, jednotlivé pripomienky, komentáre jednotlivých poslancov ktorý zaujíma táto téma a takto môžeme potom pripraviť aj kompromisné návrhy, čo možno najlepšie. Pripravilo sa 520 pozmeňovacích návrhov a potom ešte 4 z ďalšieho výboru pre medzinárodný obchod a potom máme aj e, výbor e, Agri. Tam ešte pozmeňovacie návrhy nie sú hotové, keďže boli tu isté problémy s IT tento týždeň. A takisto chcem povedať, že pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy a prílohy, E, sú tam isté problémy, pokiaľ ide o prípravu alebo predloženie takýchto návrhov práve kvôli tým IT problémom. A e, e, ja sa chcem veľmi poďakovať sekretariatu Envy za tú prácu, ktorú musel tento sekretariat vykonať, aby tieto návrhy mohli byť predložené a kolegovia, ktorí robili pozmeňovacie návrhy k tým prílohám, prosím, preberte si to e, na novo, aby ste nás informovali aj sekretár aj mňa, či naozaj je nejaký problém. A myslím si, že je tu istá jednoznačnosť vo všetkých politických skupinách, pokiaľ ide o potrebu toho, aby sme vyjasniť e, tie, tú tému delegovaných aktov. A viem, že tento návrh treba e, ho adaptovať aj na tie právne zmeny, ktoré tu sú, ktoré sú v Lisabonskej zmluve e, uvedené, ale všetci máme isté e, obavy, pokiaľ ide o to, že e, by e, pravomoci tohto parlamentu mohli sa obmedzovať. Boli predložené viaceré pozmeňovacie návrhy v súvislosti s touto témou a myslím, že všetci by sme mali, sa mali zhodnúť na tom, ktoré sú e, tie hlavné prvky, ktoré by mali byť v tom základnom akte a ktoré by tam nemali byť, pokiaľ ide o modifikáciu daného textu. Plne súhlasím s tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré tu boli predložené pokiaľ ide o vyjasnenie toho, že e, ochrana, ktorú tu majú geografické označenie alkoholických e, nápojov, to, to sa má týkať aj tých produktov, ktoré sú v tranzite v rámci EU. A keďže máme tu prítomnú aj komisiu, chcem ich poprosiť, aby nám vyjasnili jednu vec verejne, alebo niektoré veci verejne, najmä pokiaľ ide o to, že e, boli tu, bola tu teda istá isto, jednota v rámci výborov, ktoré o tomto hovorili. Napríklad už sa navrhuje e, možnosť pridania geografického značenia v miestnom jazyku vtedy, keď používanie daného jazyku e, je právne prepojený na krajinu importu alebo dovozu. A kolegovia, alebo ja keď sme pripravovali pozmeňovacie návrhy, kde sme hovorili o tomto e, článku 14.4 aktuálneho e, predpisu, komisia mi povedala, že tam je tá nekonzistencia, keď sa hovorí, že by sa mohli zopakovať e, v iných jazykoch, ktoré nie sú oficiálnym jazykom Unie. Ja som predstavila pozmeňovací návrh, aby som to vyjasnila, ale chcela by som poprosiť, aby e, toto bolo teda naozaj vyjasnené. A e, súvisí to aj s geografickou indikáciou týchto alkoholických e, nápojov. Treba to nejakým spôsobom vyriešiť, pretože návrh komisie v tomto nie je vôbec jednoznačný a chcela by som ich poprosiť, aby nám túto e, vec vysvetlili. Takisto boli predložené pozmeňovacie návrhy, aby sa vyjasnili technické e, rozdiely, pokiaľ ide o tie registrované a chránené geografické označenia. Komisia by nám to mohla vysvetliť, aké sú rozdiely teda medzi registrovanou a chránenou, geo, e, chráneným geografickým označením takisto aj v teda prípade e, či potravín alebo nápojov, to by bolo fajn. A potom sa tu hovorí, že e, veci, ktoré sa používajú na, vytvára, na vyrábanie e, polnospodárských, teda alkoholických nápojov, samozrejme musia byť polnospodárskeho pôvodu, ale niektorí kolegovia píšu, alebo vychádzajúce z piva. Chcem poprosiť komisiu, aby nám povedala, prečo toto nezohľadnila keď pripravovala svoj návrh. Pravdepodobne je tam nejaký dôvod, prečo. A e, asi si myslíš, že alkohol e, v, v pive samozrejme tiež je e, polnospodárskeho pôvodu a teda vlastne v tomto mysle je to tá istá vec. Takže inak myslím si, že to je technický návrh. Ja si uvedomujem, že tu sú isté problémy v súvislosti so zdravím a ochranou spotrebiteľa v súvislosti s alkoholom, ale toto nie je to nariadenie, ktoré by malo tieto problémy riešiť. Podľa mňa to je iná téma. Tu nahovoríme o označovaní výrobkov, takže tieto ostatné veci môžeme brať, alebo prebrať inde, stratégia pre alkohol a tak ďalej. Myslím, že pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, sú dobrým základom pre vylepšenie návrhu a chcem zopakovať, že som v dispozícii eh, Ehm, chcem si teda vypočuť názory kolegov a potom spoločne pripraviť tie kompromisné návrhy. Ďakujem. Uh, Ďakujem eh, pekne, tam naozaj veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, sú to stovky, ako ste veľmi správne spomenuli. A teraz eh, nejakí kolegovia e, tu nahradzajú tenových spravodajcov, pokiaľ ide o socialistov, pán Volka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Hovorím tu v mene pani Melio, ktorá tu nemôže byť, dámy a páni, kolegovia a kolegyne. Pani Melio s veľkým záujmom sledovala eh, túto situáciu a viac ako eh, teda prečítala si všetky pozmeňujúce návrhy, vyše 500, niektoré z nich dokonca sama musela, teda predložila a moja kolegyňa je presvedčená o tom, že v najbližšom zasadnutí tieňovom, pokiaľ ide väčšina tých bodov, sa nám podarí dosiahnuť eh, konsenzus. Takže o čo tu ide? Ide tu vlastne v tomto nariadení o nasledovné. Ide tu o to, aby sme zabezpečili najväčšiu kvalitu liehovín v Európe a tri body, ktoré by som tu teraz chcel spomenúť sú, a ktoré sú dôležité konkrétne. A vlastne pani spravodajkňa ich už načetla. Najťažšia diskusia vlastne, ktorá sa tu objaví, sa týka a súvisí hlavne s tým technickým, rozmerom, predovšetkým pokiaľ väčšina tých liehovín už dlhý, dlhé obdobie sa produkuje vlastne v takom overenom postupe, ale aj tuto je určitý pokrok a nové výdobytky a tieto novosti sa musia jednoducho v tomto nariadení objaviť, ale ako sa to má zapracovať do toho textu, či majú a ako majú, tak to ešte zatiaľ treba doriešiť tá otázka, ktorú tu teraz máme, či to má ísť cez delegovaný právny akt, alebo cez implementačný e, právny akt, alebo dokonca cez riadny zákonodárny proces. Pani Melio má pocit, že by podporovala teda ten riadny zákonodárny proces. E, Vytva, vyt, produkcia liehovin má svoju tradíciu, nejde to nejakú novú oblasť, kde by sa muselo nejako veľmi experimentovať, pokiaľ ide o základ a viaceré uplatnenia a prispôsobenia tej definície musia byť vlastne predložené a definícia liehovín ako taká je kľúčová, pokiaľ ide o celé toto nariadenie. A práve preto, preto tu nemôžu byť žiadne zmeny bez toho, že by tu nebola súčinnosť zo strany Európskeho parlamentu, takže pani Melior navrhuje, aby sme tu postupovali tým riadnym postupom. A pokiaľ ide o druhú tému, pokiaľ ide o slavenie e, liehovín, pani Melior by bola rada, ak by sme obmedzili množstvo pridávaného cukru, ktorý sa používa pri výrobe, pretože pokiaľ ide o e, doplnenie chute liehovín cukrom, to je v poriadku, ale ak by tu bola byť nadpriemerná miera cukru, tak tu nemôžeme postupovať cez toho chyb v rámci produkcie pokiaľ ide o pálené a pokiaľ ide o liehoviny z obilní, tak tam to obmedzuje na 10 gramov a patričné pozmeňujúce návrhy už v tomto duchu aj predniesla. A tretí a posledný bod z jej strany, pani Melior, vlastne s týmto novým systémom geografických údajov predložila ho, e, vie to podporiť, pretože treba zabezpečiť to, aby chránené údaje, ktoré sú doposiaľ do prílohe 3, aby aj naďalej boli v platnosti a ona v tom vidí pridanú hodnotu predovšetkým, pokiaľ ide o výrobcov a spotrebiteľov a pokiaľ ide o nový online nový register, týmto sa má zabezpečiť konkrétny prístup, pokiaľ ide o špecifikáciu jednotlivých liehovín, aj to je vlastne pokryté prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Takže tieto tri body zo strany pani Melier teší sa na stretnutie s pravodajcov v Štrasburgu a je presvedčená, že sa im podarí nájsť spoločný postup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Matthews, ktorý nahradzuje e, neprítomného kolegu. Ah. <laughs> Thank you, Chairman. And thank you. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Matthews. Ďakujem pekne spravodajkyni na tejto témy, Aby som sa vyjadril v mene svojho kolegu, ktorý tu dnes medzi nami nemôže byť. Skupina EKR predložila viaceré technické zmeny, pokiaľ ide o návrh tohto uznesenia tejto úpravy, pokiaľ ide o preberanie niektorých prvkov z predchádzajúceho, aby sme chránili nejaké tradičné pr- produkčné metódy. Chcel by som aktualizovať naše stanovisko vo viacerých kľúčových oblastiach, dúfajúc, že tu budú také návrhy, ktoré predloží potom tento návrh. Poprvé, my sme presvedčení o tom, že liehoviny by mali byť považované za výrobok, ktorý má svoje vlastné miesto výroby a nie tam, kde dochádza k nejakým zmenám týchto výrobkov. Takto je to stanovené nie len pokiaľ ide o naradenie, ale je to aj úplne logické. Pokiaľ ide o alkoholy, ktoré majú konkrétne geografické označenia, nemôžu žiadať označenie napriek tomu, že sú tu určité historické prepojenia na niektorú oblasť. A po druhé, máme tu niektoré obavy, ktoré sa týkajú predovšetkým prekladov. Chceme zabezpečiť, aby keď sa exportuje takýto produkt, aby to bolo ľahko označené v jazyku krajiny, na ktor- do ktorej to ide. Komisia v tejto ohľade hatí túto situáciu, pretože sa tu považuje výnimka iba vo výnimočných prípadoch. A chceme pokračovať v rámci takejto skúsenosti, ktorú sme tu mali za ostatných 15 rokov, ja si myslím, že takéto bariéry musíme odstrániť. A preto navrhujem, aby sme využívali tie jednoduché prístupy, ktoré máme Eh, z predchádzajúcich uznesení, ktoré vlastne berú do úvahy jednotlivé jednoduché postupy prekladu, pokiaľ ide o lihoviny na export. Takisto pokiaľ ide o ochranu geografických eh, označení, chceme umožniť úradom, pokiaľ ide o pokiaľ ide o kontrolu týchto indikátorov, myslíme si, že jednotný trh nerobí dostatočne na to, aby chránil výrobcov, pokiaľ ide o padelané výrobky a chceme robiť všetko preto, aby sme postupovali v súlade s našimi predpismi, ktoré máme v Európskej únie. Výskum minulý rok ukázal, že zhruba viac ako 4 predaja liehovín sa stráca práve tým, že sa tu predávajú e, falšované výrobky, aby sa to nedostalo do obehu. Chceme podporovať komisiu v tom duchu, aby sme podporovali vyššiu harmonizáciu, pokiaľ ide legislatívu týkajúcu sa polnospodárstva. Nemyslíme si, že harmonizácia nemôže sa robiť iba kvôli harmonizácii. Liehovinárstvo má pred sebou konkrétne výzvy, ktoré musí riešiť a nemôže sa to porovnať s ostatnými sektármi. Tešíme sa na to, že tu v výbore dospejeme k, k spoločnému koncenzu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo Ďalšia rečnička, ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni za túto správu. E, hovorí pani Müller, máme tu viaceré ciele z pohľadu spotrebiteľa musíme robiť všetko preto, aby liehoviny mali vysokú cenu a takisto musíme robiť všetko preto, aby aj to označovanie bolo správne spravené. A z, pohľadu priemyslu musíme robiť všetko preto, aby sme tu mali právny, pra, rámec pravidel, to sa týka predovšetkým aj systému geografických označení, ktoré sú vlastne pendantom duševného vlastníctva v ostatných oblastiach. Tu je vlastne ten problém zakopaný. Preto som sa veľmi tešila, keď kolegovia postupovali veľmi e, usilovne a predložili veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov. Ja si myslím, že to eh, poukazuje na to, že pokiaľ ide o veľké témy, ako napríklad nový register geografických označení, zabezpečíme lepšiu ochranu práve pokiaľ ide o falšovanie, pokiaľ ide o zlepšenie otázky prekladania tých tovarov, ktoré sú určené na export, pokiaľ ide o zistenie pôvodu týchto výrobkov. Takisto aj pokiaľ ide niektoré delegované práva, takýmto spôsobom môžeme nájsť v budúcnosti jednodušené dobré pravidlá. Takisto som presvedčená o tom, že pokiaľ ide niektoré otvorené témy, ako napríklad flexibilita, pokiaľ ide o to oslazovanie liehovin, že aj tu nájdeme spoločnú reč. Už teraz sa teším na spoluprácu a na záver by som už povedala iba toľko, že čo skoro nájdeme riešenie, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o otázku, ktorá však nerieš, ktorú však neriešime v rámci tohto nariadenia. Ja si myslím, že toto riešenie sa musí týkať paušálne pre všetky alkoholické e, nápoje, a to v rámci e, nariadenia o informovanosti spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom a tešíme sa na stretnutie tieňových spravodajcov budúci týždeň. Ďakujem. Ďakujeme pekne, teraz ten slovo pani Lynn Boylan. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne za príspevky, ktoré tu odzneli. Chcem sa takisto poďakovať spravodaj Kini za túto prácu. My vieme, aké je za tým logika Našim cieľom je dosiahnuť, aby tento legislatívny návrh bol v s legislatívnou z Lisabonskou zmluvou, aby sme tu mali harmonizáciu, ale takisto si myslím, že by komisia mala predložiť nejaké konkrétnejšie návrhy, pokiaľ ide o označovanie alkoholu, alkoholických výrobkov, pokiaľ ide aj o, o určovanie jednotlivých ingrediencií, ktoré sú v alkoholických nápojoch potrebujeme na to mať konkrétny návrh zo strany komisie, ale ak sa pozrieme napríklad na, nepri, na to, že tu nemáme takýto návrh, tak my sme predložili pozmeňujúci návrh tejto zložky, aby sme zaviedli vyhlásenie, ktoré sa týka eh, nutričných hodnot týchto alkoholických nápojov. Vidíme, že sú tu ešte viaceré body, ktoré neboli spomenuté, predovšetkým pokiaľ ide o tie informácie, napriek tomu, že komisia povedala, že neidentifikovali žiadny dôvod, prečo tomu tak nie je. Takisto vítame pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené ohľadne toho maximálneho množstva pridávaného cukru a chceli by sme sa vyhnúť nejakému nadbytočnému pridanému cukru na konci tohoto výrobného procesu, pretože toto môže viesť k zhoršeniu kvality niektorých e, liehovín. Myslím si, že je absolútne kľúčové, aby to, čo vlastne čítame na tom označení týchto nápojov, bolo presné a pravdivé a preto máme určité obavy, pokiaľ ide o elektronický register, ktorý má vlastne nahradiť dodatok 3 a predložili sme pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Myslíme si, že tieto nové online registre musia mať e, právny štatút a musia tam byť obsiahnuté všetky špecifika výrobkov v rámci E, tých predpisov týkajúcich sa geografického označovania týchto nápojov. Tento register by mal zabezpečiť priamy prístup pre vše, k všetkým špecifikám týchto nápojov, ktoré sú označené špecifickým geografickým označením. Takisto aj pokiaľ ide o, o nové pravidlá, ktoré sú povolované v rámci týchto liehovín, musí to byť v súľade s technickými špecifikáciami a napríklad v Írsku máme viaceré nápoje, ktoré majú takéto označenie, takže nemôžeme tu vniesť do toho nejaký zmetok, pokiaľ ide o to, ako sa to píše. Takže vidíme, že všetko to má svoj historický kontext, takisto aj pokiaľ ide. Sú to veci, ktoré sa týkajú charakteru a kvality týchto látok a tešíme sa na spoluprácu so spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme sa dostali na koniec tieňových spravodajcov a teraz e, dávam slovo plénu pani Lej prvá. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani spravodajkyňa. Systém ochrany geografických označovaní, to je veľkou výzvou pre komerčnú politiku Európskej únie na, okrem zagarantovania kvality je to návrh, ktorý vlastne e, pri miesto polnohospodárstva vniesie aj do tých obchodných otázok, takže text je veľmi dôležitý, ale sú tu konkrétne detaily, na ktoré sa musíme pozrieť. Napríklad pokiaľ ide o sektor liehovín, tento z historického hľadiska kľúčovým sektorom pre celú Európsku úniu a predovšetkým pokiaľ ide o export. Predchádzajúce úpravy, tu máme z roku 2008, Posledná posledné polnohospodárske, upra- posledné polnohospodárske predpisy boli zosúladené s Lisabonskou zmluvou. A v tomto návrhu, ktorý predložila komisia, je predložená určitá modernizácia, ktorá je pozitívna, ale takisto sú tu aj ďalšie výzvy, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu a pokiaľ ide o modifikácie, ktoré sú dosť veľké pod môjho názoru. je, ide o vylúčenie doložky číslo 3 a tak nahrádza sa tu to pôvodné tým onlineovým registrom. Prečo treba si uvedomiť, aby komisia bola presnejšia, pokiaľ ide o tento register a potom tu ešte máme ďalšiu otázku, ktorá sa týka zákazu prekladu, e, označovania názvov takýchto výrobkov do jazykov, ktoré neobsahujú také jazykové znaky ako pôvodný jazyk. V predchádzajúcom predchádzajúcej úprave sa to dalo systematicky riešiť. Momentálne sa to musí riešiť iba prostredníctvom právnych aktov. Treba e, urobiť všetko preto, aby tento text bol oveľa flexibilnejší, na to, aby tu boli možnosti, aby sme lepšie chránili geografické označovanie týchto liehovín. V tomto duchu sme spolupracovali s výborom pre polnospodárstvo. Ja som bola spravodajkyňou pre AVI a bude sa hlasova- hlasovalo sa minulý týždeň. Bolo to podporené zo strany veľkej väčšiny našich kolegov pretože sme jednomyselne podporili tento návrh, iba jeden bol proti. E, pokiaľ ide o výbor Envy, bolo by dobre, ak by ste sa pozreli na to, čo sa odhlasovalo vo výbore Agri, bolo by dobre, aby ste si uvedomili, že tam išlo o úpravy, ktoré sa týkajú etiketáže, je to teda technické, pokiaľ ide o označovanie liehovín a musíme zobrať do úvahy aj možné natíva, pokiaľ ide o nadmernú, nadmerný konzum alkoholu a preto tieto dve témy nemôžeme zmiešovať. A teraz by som sa chcela poďakovať Kláre Ajuze, Ajuzo, Pilar Ajuzo za prípravu tejto správy. Bola tu veľmi dobrá spolupráca. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Now, Madame Zomar. Ďakujem veľmi pekne. Niekto ďalší? Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, a chcel by, chcela by som sa poďakovať spravodajkyni Chcela by som nadviazať na to, čo povedali práve moji kolegovia, moja kolegyňa práve na záver. Nie je možné, aby sa tu predkladalo také množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré vlastne s touto úpravou, ktorú tu máme na stole, vôbec nesúvisia, pokiaľ ide o tieto technické úpravné úpravy. Takže nie je možné, aby sa do toho e, vnášalo niečo, čo napríklad súvisí e, so zoznamom ingrediencií, to jednoducho s tým nesúvisí. Včera sme mali v parlamente veľké vypočutie, na to máme úplne iné úpravy. Boli tu aj výrobcovia alkoholických nápojov, ktorí na to momentálne pracujú, na to, aby jednoducho vyšli v ústretí požiadavkám Európskej komisii a pripravujú svoj vlastný návrh, pokiaľ ide o označovanie a toto potom budú musieť plniť a komisia potom preskúma keď bude tento návrh zo so strany sektora predložený, že či to je dostatočné alebo nie. Ak nie, tak predloží právny akt. Ale pokiaľ ide o túto tému, pokiaľ ide o nariadenie o liehovinách, tak tu vlastne tieto pozmeňujúce návrhy v podstate s tým vôbec nesúvisia, takže by som poprosila, aby sme tieto odmietli. Nemôžeme miešať hrušky s jablkami. A ešte by som chcela poprosiť o zohľadnenie mojich vlastných pozmeňujúcich návrhov, o ich podporu. Potrebujeme nutne definíciu e, termínu zlúčenia a takisto je pre mňa veľmi dôležité, aby predovšetkým etylalkohol, ktorý sa používa, aby, tak ako to je doposiaľ v nariadení uh, uvedené, aby to nebolo iba polnohospodárskeho uh, pôvodu, ale aby to mohlo byť jednoducho používané aj e, z piva. Pivo sa častokrát neoznačuje ako polnohospodársky výrobok, ale treba povedať, že takisto obsahuje alkohol a preto je dôležité, aby bolo možné, aby alkohol bol využívateľný, aby sa to dalo využívať aj pre iné alkoholické nápoje. A potom zostávam názor, že by bolo treba stanoviť hraničné hodnoty, pokiaľ ide o osladzovanie, tých dvoch kategórií eh, liehovín, to je úloha Európskej komisie a takisto musí byť možné, aby výrobcovia mohli s takýmito hodnotami pracovať v prípade, keď sa nebude dodatočne dosvádzať. Takže toto je určitý argument, ktorý treba zohľadniť. A čo je takisto dôležité, tradičné označovanie výrobkov, ktoré máme a máme ich v Nemecku viacero, alebo aspoň v nemecky hovoriacom priestore, je teda dôležité, aby tieto boli ponechané, napríklad eh, pálenka z ovocia, alebo to, ako sa píšu jednotlivé likéry. Napríklad slovo likér to píšeme rovnako vo francúzsku, takže by som žiadala, aby sa toto ponechalo, aby ste potom tie návrhy podporili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz sa obrátim na komisiu. Pani Lukačofony z DG Agri pokiaľ ide o geografické názvy. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne spravodajkyni. Pani Juso, ako aj spravodajcom z Agri, Pendeler a všetkým tieňovým spravodajcom, ako aj tým, ktorí prispeli k práci na tomto návrhu komisia. My ako komisia vítame návrhy pozmeňujúce, pozmeňujúce návrhy e, vážených poslancov. Väčšina z nich aj predstavuje náš cieľ dosia- zlepšiť nariadenie o alkoholických nápojoch tým, že dodáme polnohospodárstvu a ekonomike pridanú hodnotu a je to aj strategické rozhodnutie pre geografické označenie v Európe. Preto komisia má troška obavy, pokiaľ ide o návrh niektorých poslancov, ktorý hovorí o tom, že by sa odstránili niektoré právomoci komisie, napríklad tie, ktoré sa týkajú kategorizácie alkoholických nápojov. To je príloha 2 nariadenia. Ide tu aj o obavy, ktoré vyplývajú z možnosti novelizovať technické požiadavky, keď vznikne potreba z dôvodov vývozu. Tu hovorím o článkoch 5 a 16 návrhu. Keď sa tieto právomoci by odstránili, tak by to znamenalo, že toto nariadenie by bolo pomerne rigidné a ako viete, nebolo by možné vôbec inovovať a mať to zahrnuté do nariadenia takým spôsobom, ktorý by bol rýchly a efektívny a nezodpovedalo by to potom potrebám. Takže by sme privítali, keby aspoň tie právomoci novelizovať kategorizáciu a technické e, požiadavky pre, na účely vývozu by zostali zachované od roku 2008 toto nariadenie 110-2008 bolo 5 alebo 6 krát novelizované a komisia ich prijala preto, aby upravila kategórie alkoholických nápojov a aby zaviedla aj novú kategóriu, ktorú žiadali napríklad španielskí výrobcovia a úrady Pačlan. Pokiaľ ide o vaše otázky, tak by som chcela povedať, že súhlasím s tými, ktorí hovoria, že označovanie a ustanovenia, ktoré sa týkajú zoznamov látok a nutričných hodnôt, nie sú tu zasadené do správneho právneho rámca. Ako sme už povedali, komisia prijala správu v tejto veci v marci tohto roka a dala odvetviu jeden rok na to, aby prišiel so samoregulačným prístupom. Tento prístup posúdi komisia a e, rozhodne sa, či stačí alebo nie. A potom bude komisia uvažovať o tom, či spraví posúdenie vplyvu a právny a nejaký návrh zákonnej úpravy. Tieto pravidlá nie sú v tomto nariadení toto nariadenie upravuje niektoré aspekty uvádzaných e, látok, ale musíme to mať v takom všeobecnejšom regulačnom rámci. Pokiaľ ide o alkohol e, polnospodárskeho pôvodu, tak nás zaujím, my máme záujem o zachovanie väzby medzi al- výrobou alkoholu a poľnohospodárstvom. Najmä ide o výstup pre poľnohospodárske produkty v prílohe 1 a pivo. Tu hovoríme o pive. Pivo nie je v prílohe 1. E, pivo je procesný výrobok a spracovaný výrobok a zatiaľ nebolo možné použiť e-, alkohol z dealkoholizácie PR vo výrobe alkoholických nápojov. My by sme sa nepozerali priaznivo na zavedenie alkoholu z, peva, z piva na výrobu alkoholických nápojov, pretože si myslíme, že to prevazuje ohrozenie výstupu poľnohospodárskych produktov. Ak môžem povedať, tak sa v rade uvažuje aj o tom, aby sa dovolilo použitie etylalkoholu z piva na iné alkoholické nápoje, a tu je tá väzba aj na ďalšiu úvahu niektorých daných pozmenujúcich návrhov a tie obmedzujú použitie pravidiel o použití etylalkoholu E, poľnohospodárskeho pôvodu len na alkoholické nápoje. Toto nariadenie upravuje používanie týchto alkoholov aj na ďalšie alkoholické nápoje, ako sú alkoholické. To preto, že nemáme žiaden iný právny rámec, ktorý by sa na to hodil. Ak odstraníme toto ustanovenie, tak nebudeme mať žiadne vhodné ustanovenie platné pre ďalšie alkoholické nápoje alkoholické nápoje, dokonca aj syntetický alkohol by sa mohol použiť na ich výrobu, takže e, to je ten návrh, ktorý sa týka obmedzenia použitia alkoholu z piva na tieto alkoholické nápoje. Pokiaľ ide o otázku prekladu článok 13, komisia nie je proti tomu, že by sa dovolilo uviezť na nálepkách aj preklady na účely vývozu. Preto sme uvažovali o delegovaných právomociach, aby sme ich mali aj zahrnuté v tomto nariadení. My nie sme proti tomu, aby sme mali aj v základnom akte nejaké ustanovenie, avšak odporúčam určitú opatrnosť, pretože preklad e, niektorých častí je už dovolený podľa horizontálnych pra, e, pravidiel pri Eh, otázke eh, informácií pre spotrebiteľov, nariadenie 1169, čo nie je dovolené, je preklad samotného názvu v kurzíve. To sa nesmie prekladať alebo preklad geografického označenia. Tieto názvy sa nesmú v Európe prekladať. Pokiaľ ide o vývoz, tak môžeme dovoliť pridať preklad týchto názvov na štítku. A tiež odporúčam umožniť preklad do jazykov, ktoré sú aj úradnými jazykmi únie, pretože keď máme ustanovenie, ktoré do, uvo, umožňuje len preklad do jazykov iných ako jazyky únie, by nedovolilo napríklad prekladať do španielčiny na účely vývozu do Južnej Ameriky. Pokiaľ ide o pôvod, článok 12, tak návrh komisie sa snažil vytvoriť väzbu na pravidlá, ktoré už existujú a ktoré aj platia. Sú to pravidlá Európskeho colného kódexu, takže tie sa tak či tak uplatňujú. V predchádzajúcom nariadení bola aj definícia miesta výroby. To sa v tom čase veľmi opatrne pripravilo, ale táto nemala právnu uplatniteľnosť, keďže to bolo len vymedzenie, ale nie ustanovenie, ktoré by nariadovalo použitie. Problém pri zmene vymedzenia miesta pôvodu je v tom, že by sme mali duálny súbor pravidiel. Jedny pravidla, ktoré by platili podľa colného kódexu a jedna, ktoré by išli podľa nariadenia o alkoholických nápojoch. Ale to je len taká výstraha, na ktorú vás, alebo také upozornenie. A radu má to tie, rada má tiež záujem o zmenu a vytvorilo by to asi problémy. Pokiaľ ide o osladzovanie, prisládzanie, aby sa dosiahla chuť niektorých alkoholických nápojov v kategórii 1 až 14 prílohy 2 nariadenia. To sú tie čisté e, alkoholy. Tak my sme za, aby sa tu určili maximálne hranice. V našom návrhu sme to neuvádzali, lebo je to vec dohody medzi členskými štátmi, pretože ako viete, každý členský štát má svoju vlastnú legislatívu v tejto veci a toto nariadenie potrebuje dosiahnuť harmonizáciu medzi právnymi požiadavkami v každom členskom štáte. Čo sa môže spraviť? Môžeme v nariadení určiť najvyššiu možnú hodnotu osladenia v každom členskom štáte, aby sme mali pravidlo, ktoré bude platiť pre celú Európu a pritom každý členský štát si môže uplatňovať e, e, v svojej, na svojom území prísnejšie pravidla. Taktiež by som chcela povedať a poukázať na určité snahy o zjednodušenie pri zmesiach a zlúčeninách. Niektoré pozmenujúce návrhy hovoria o odstránení geografického označenia v zmesiach, ale to by narušilo súčasnú prax pretože máme mnoho miešaných alkoholických nápojov, ktoré používajú geografické označenia. Používajú tam totiž koniak a e, pomarančový liker a ak by sa v takéto zmesi nemohlo použiť geografické označenie, tak Armenie by bol mimo hry. A to by bolo nie moc príjemné. Potom chcem ešte vysvetliť, určité nedorozumenia názvov v kurzíve. Ak je nejaký výraz v, v prílohe 2 v kurzíve, nie je chránený ako taký. Znamená to len, že sa nesmie preložiť. Takže aby sme chránili použitie výrazov na území, povedzme v Nemecku likör a likor a likör, tak najlepšie by bolo použiť výraz liqueur v kurzíve a likör nie v kurzíve. To znamená, že sa môže prekladať alebo nemôže prekladať, ale to je technická otázka. A som veľmi pripravená o tom hovoriť aj na bilaterálnej úrovni, ak je to potrebné. Takže toto sú niektoré z tých obáv, ktoré tu máme, pokiaľ ide o stanovisko, tak ako bolo odhlasované Vinko Magri. Takisto Takže iba takýmto spôsobom musíme postupovať a toto by mohlo do istej miery obmedziť súčasnú prax a vytvoriť nejaké problémy, pokiaľ ide o existujúce eh, liehoviny. Máme takisto aj ďalšiu otázku, ktorá eh, súvisí s výborom Agri. Bol tu pozmeňujúci návrh, ktorý bol odhlasovaný, ktorý zakazuje dochucovanie iba pre liehoviny. Napríklad tieto ochutené piva, ktoré máme na trhu, ak nepovieme, že alkoholické e, liehoviny musia využívať skutočnú liehovinu, keď hovoríme o tejto konkrétnom výrobku, tak by mohli mať umožnené používanie umelých e, dochudcovadiel. Takže je to veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o to, že vo všetkých nápojoch, pokiaľ ide o takéto nápoje, ak je tam označené, že tam bude konkrétna liehovina v tom, tak musí tam byť, nemôže tam byť niečo iné. My preto navrhujeme, aby sme pokiaľ ide o ostatné potraviny iné ako, iné ako opo, opojené nápoje, alkoholické nápoje, tak keď sa vyrába konkrétna liehovina alebo ochutná, covadlo, tak musí sa, musia sa rešpektovať existujúce pravidlá. Napríklad, keď chcete piecť koláč, tak môžete namiesto normálneho rumu používať uh, iba esenciu. Takže teraz dám slovo kolegom, ak máte otázky, pokiaľ je grafické označovanie. Ďakujem pekne, Kiara. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa takisto pripojil k tomu, čo už povedala moja kolegyňa. Takže pokiaľ ide o nariadenie samotné, ja sa zaoberám práve otázkou tých geografických označení. A pokiaľ ide o geografické označenia, tu komisia víta, a to kladne, predovšetkým pokiaľ ide o tú väčšinu tých pozmeňujúcich návrhov, Predovšetkým by som chcel vyjadriť kladný pohľad komisie na tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia rozšíriť ochranu zemepisných označení aj proti takovým tovarom, ktoré sú v tranzitnom tranzite, pokiaľ ide colné územie Európskej únie. To znamená, tá ochrana, ktorá sa nevzťahuje na iné sektory zemepisného označenia, ale je tu potreba, ktorá je vnímaná veľmi naliehavo, pokiaľ ide o alkoholické nápoje. A táto úprava vlastne existuje až v tých e, obchodných značkách. To znamená, komisia v podstate nezostáva nič iné, iba podpory rozšírenie takéhoto takéto ochrany zemepisných označení. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku, ktorú tu spomenula pani e, Ajuzo, a e, je tu takisto snaha vysvetliť ten rozpor, pokiaľ ide o tie chránené a registrované zemepisné označenia. Takže v sektore alkoholických nápojov, respektíve pokiaľ ide o liehoviny, nemáme, tak ako napríklad v sektore vína alebo zemepisných produktov, rozdelenie takéto zemepisné označovania na dve kategórie. Pokiaľ ide o to Protected Designation PDO a Protected Geographic Indication, to znamená PGI a PDO. Pokiaľ ide o alkoholické nápoje, tam máme iba GI zemepisné geografické označenie. A to preto, že tento koncept je veľmi široký a zahrňa všetky zemepisné označenia. Takže ak my hovoríme, že by tu bola že by tu boli nejaké zemepisné označovania, alebo lepšie povedané, ak my hovoríme Protected Geographical Indication a hovoríme o zemepisnom označovaní v rámci oblasti liehovín, tak nechceme používať tú skratku PGI, ktorá označuje chránené zemepisné označenia v oblasti vína alebo potravín. My chceme iba povedať, že tu to bude zemepisné označenie, ktoré je chránené podľa nariadenia. Takže týmto chránením vlastne my myslíme, nemyslíme tú skratku, ale máme tým na mysli iba popis, ktorý bude popisovať ten status toho konkrétneho zemepisného označenia. Takže my veľmi dobre chápeme, aká je tu potreba, pokiaľ ide o ten sektor, že treba rozlišovať a nehovoriť v nariadení o PGI, keď hovoríme o liehoviny. Pretože je zrejme, že by tu mohlo mohol vzniť, vzniknúť určitý zmetok, tak ako to je používané v oblasti potravy, na to zamiešame. Na to, aby sme vyriešili túto otázku, tým, že nahradíme slovo protected slovom registered, chránený a registrovaný, tak podľa nášho názoru by to mohlo viesť ešte k väčšiemu chaosu, pretože by to mohlo viesť k vzniku RGI, to znamená Register Geographical Indication, registrované zemepisné označenie. To znamená, podľa nášho názoru by riešenie tohto veľmi legitímne, tejto veľmi legitímnej požiadavky mohlo by to viesť k tomu, že urobíme drobnú zmenu definície zemepisného označenia hneď na začiatku, a to tým, že povieme, že zemepisné označenie bude definované alebo označované ako GI a Takto budú popísané vlastne všetky zemepisné označenia, ktoré sa chránia a ktoré sú registrované v zmysle tohto nariadenia. A to teda vždy, keď sa hovorí o zemepisnom označení liehovín. V tej chvíli v tomto kontexte sa nebudú používať chránení alebo registrovaní, pretože bude jasné, že keď hovoríme o zemopisnom označovaní liehovín, tak je to označenie tak chránené ako aj registrované. Takže je to možno také trochu technické vysvetlenie, ale je to tak. Ďalej pozrieme sa napríklad na pozmeňujúce návrhy. Ja som napríklad povedal, že tu máme celú paletu pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa nášho názoru sú v konflikte s tou pôvodnou myšlienkou a teraz urobím taký rýchly exkurs s tými problematickými návrhmi a rozdelíme ich na dve kategórie. Takže na jednej strane sú to návrhy, ktoré predstavujú štruktúrálne a právne problémy, pretože nie sú v súlade s, so súčasnou legislatívou, so súčasnou legislatívnou úpravou, nie sú v súlade, v súlade ani s medzinárodnou legislatívou a ohrozovali by vlastne to rácio, ako aj vlastné ciele toho súčasného systému. My považujeme teda jeden návrh za skutočne znepokojujúci a potom sú tu ešte ďalšie, ktoré sú takisto významné, možno teda preto, že by viezli, viedli k zníženiu transparentnosti, efektivity systému, skomplikovali by systém toho riadenia. Takže pozrieme sa na to po poriadku. Máme tu návrh 176 a s ním súvisí aj riad, návrh 315 v ktorom sa vlastne navrhuje vyškrtnúť slovo reput- reputácia z definície zemepisného označenia. Komisia si istotne spomína, že toto by bolo proti dohode TRIPS. TRIPS to je piata, to je súčasť VTO, to znamená, máme tu takisto upozorenia v iných jazykoch, sú tie skratky úplne iné, napríklad v taliančine alebo vo francúzštine, takže o čo tu vlastne ide. Tieto dohody sú v súlade s medzinárodným právom o medzinárodnom označovaní a toto by vlastne potom bolo proti tomu, čo je v súlade s ostatnými sektormi, ako napríklad vína alebo poľnohospodársky sektor a vlastne tie liehoviny by neboli v súlade so status quo pretože práve úprava 110 z 2008. to nariadenie tu riziko, že by sa zrušili viaceré zemepisné označenia práve na základe tej reputácie. Takže toto je pozmenujúci návrh, ktorý veľmi obťažne by sme mohli akceptovať. Potom tu máme ešte návrh číslo 14. kde vlastne ide o to, že sa bude schvalovať žiadosť z tretich krajín prostredníctvom nejakého orgánu tretich krajín. Takže týmto vlastne by sa negovala možnosť výrobcov z tretich krajín dávať žiadosti priamo komisii. Komisia by v tejto súvislosti chcela pripomenúť, že táto úprava už existuje v legislatíve, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky a bolo to takisto dokonca regulované aj v rámci VTO. Práve pokiaľ ide o to, že tieto úpravy v rámci VTO by nemali predstavovať nejaké neodôvodnené formy záťaže na systéme ďalších subjektov a krajín. Takže nie je teda takýmto spôsobom možné znemožniť výrobcom, ktorí pracujú v tretich krajinách, aby priamo teda dávali žiadosti aby to nemuseli teda priamo dávať prostredníctvom štátnej administratívy. Potom tu ešte máme ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý je vlastne v rozpore s tým, ako to funguje, a to je 338. Týka sa to teda článku o pozícii, to znamená tie lehoty, Ide vlastne o ten čas, kedy niečo dostanete, napríklad prostredníctvom bežnej pošty. Takže mali by sme v podstate od prijatia e-mailu alebo prostredníctvom EDV systémov postupovať pretože tá komunikácia v jednotlivých členských štátoch sa takýmto spôsobom má posilniť. Neviem, ako to je napríklad v v sektore vína je to aplikácia e-ambrozie, takže to je to, čo som chcel k tomu povedať. Potom tu ešte máme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia komisii dať právomoc príjmať prenesenú právomoc a týka sa to teda veľmi presných rozhodnutí, ako napríklad prijatie alebo vyškrtnutie súčasného mena. Takže komisia si myslí, že v tejto záležitosti by bolo oveľa dôležitejšie, ak by sme tu mali tie eh, implementačné akty. A to sa takisto týka aj tých právomocí, pokiaľ ide o eh, vedenie toho registra. To maintain the register vlastne znamená, že to ide o aktualizáciu tohto registra, aby sa tam mohli dávať ďalšie veci a aby sa to mohlo vymazávať. Potom ešte ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý tu máme. A je negatívny, pokiaľ ide o to, ako by e, bol aplikovaný na súčasný systém. Teda hovoríme tu o homonymách a o možnosti používať homonymá v eh, prípade takýchto geografických označení, namiesto toho, aby sa to eh, muselo registrovať. Opäť je tu pravidlo aj TRIPS, ktoré sa tohto týka. Môžem prečítať ten súčasný štandard 1.10 a ten hovorí, že homonymum eh, registrované geografi- geografického označenia ktoré by mohlo viesť človeka do omilu, že ten produkt pochádza z iného územia, to nie je dovolené. A tu je pravidlo, že tu máme E, že ten návrh je, že by sa to mohlo zmeniť a že by takéto homonyma boli povolené. A to by znamenalo, že kanadské šampanské je možné, alebo Jocha z Argentíny by bola možná, ale my si myslíme, že takéto niečo by nemalo byť akceptované alebo podporené. A ešte vás poprosím pomaly, aby ste to uzavreli, pretože sa nám končí rokovanie. Dobre, pokúsim sa to celé zhrnúť. A teda je tu ďalší dôležitý pomenovací návrh, ktorý hovorí, že kontrolné orgány by mali byť zrušené. To sú kontrolné orgány, ktoré, orgány, ktoré vykonávajú kontrolu, overujú veci v súvislosti s tým, v súvislosti s tým či technické špecifikácie boli dodržané a splnené. A konkrétne v prípade GI alebo geografické označenie, ktoré boli navrhnuté zo strany tretich štátov. A opäť aj takéto niečo by bolo v nesúlade s rozhodnutím, ktoré panel prijal, kde je povedané, že nemôžete tretím štátom e, vytvárať nejaké nové pravidla. Ďalšie, ďalší pomenovací návrh 391 tomu tiež treba zabraniť, pretože by to znamenalo, že komisia nemôže prijať e, potrebné postupy. A tento návrh komisie na základe princípu subsidiarity deleguje členským štátom celý postup, pokiaľ je o riešenie zmien, ale tento postup treba mm, niekde v tom texte uviesť a pozmeňujúci návrh 9.1 by tomu zabránil. A potom sú tu ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú rovnako dôležité, iba stručne poviem, ktoré to sú. Pozmeňovací návrh, ktorý redukuje časové obdobie na prešetrenie žiadosti. Komisia namiesto toho, že by mala 12 mesiacov, by mala iba 6 mesiacov. Komisia si myslí, že potrebuje viac času na to, aby mohla takéto žiadosti e, preštudovať. Ale pokiaľ komisia je prinútená z mesiaca do tých 6 mesiacov, tak e, druh analýzy, ktorú, analýza, ktorú e, komisia musí alebo môže vykonať v takomto prípade, by musela byť menej detailná, menej hlubková, než to, čo robíme v súčasnosti. Takže museli by ste spravili to, čo máme v nariadení o polnospodárských výrobkoch a analýza teda by iba hovorila tie zjavné chyby, ale iné už by sme nerobili. A potom pozmeňovací návrh 332, tam je to tiež napísané. Potom ďalší bod, e, register medzinárodné dohody. E, no, už mám asi málo času, takže to potom inokedy a to je z mojej strany všetko. longer the Commission today than uh, the members, so I need to... Uh, Ďakujem pekne. E, prepačte, my chceme ešte, aby mohli vystúpiť aj iní kolegovia a takisto e, potom samotný spravodajca. Pani Ajusu, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja budem veľmi stručná. Myslím si, že bolo praktické vypočuť si komisiu. Ja som nakoniec mala na iné nejaké otázky, takže bolo to užitočné vypočuť si Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Kolegyňa z výboru Agri už musela odísť. A všetko sme to teda prebrali, naďalej budeme o tom hovoriť aj s teňovými spravodajcami. Budúci týždeň pripravíme kompromisné pozmeňovacie návrhy a všetkým sa chcem ešte raz poďakovať za ich príspevok aj vám za predsedanie. Ďakujem pekne. Za rozprávu hlasovať budeme na výbore 28. novembra a týmto uzatvoríme naše stretnutie. Ďalšie stretnutie, alebo ďalšia schôdza bude 23.10. v Štrasburgu a potom v Bruseli najbližšie 6. novembra. Ďakujem pekne. Majte pekný deň všetci.